Buenos días. Bonjour a tous. Buenos días. Muy buenos días. Ešte raz všetkým prajem dobrý deň. Vážení kolegovia, teda kolegyne a kolegovia, priatelia a priateľky, vítam aj komisiu na zasadnutí LIBE. Teda vítam vás na zasadnutí výboru LIBE. Teraz v angličtine srdečne vítam. Prosím, keby ste sa usadili a vítajte opäť na zasadnutí. Som rád, že vás opäť vidím a sme radi, že sa všetci navzájom vidíme. Po tomto letnom krásnom období, prázdninovom. Verím, že ste doplnili energiu, ste oživení a silní a ste pripravení posilniť aj činnosť parlamentu v rámci výboru LIBE. Takže som naozaj rád, že ste naspäť a pripravení naštartovať. A ako obvykle máme dosť nabitý program. Pripomínam len, že dnes sa bude aj hlasovať. Budeme hlasovať elektronicky. A to chcem pripomenúť tým z vás, ktorí ešte nemáte u seba elektronickú kartu, tak si hneď pošlite po ňu. A ako obvykle, potom, čo som pripomenul tú elektronickú hlasovaciu kartu, e, pristúpime k schváleniu programu. Teda, ak nechcete nejaké pripomienky vysloviť, tak chcem povedať, že konkrétne ide o bod 7, sezónni pracovníci. Toto je odložené na 10, alebo 10.45. Aha, potom budeme schvalovať ešte aj zapisnicu z minulého zasadnutia. Teda to, čo sa konalo v júni pred letom. Ak sa nepredložia žiadne pozmeňujúce návrhy k tomuto materiálu, tak ho pokladáme za schválený. A potom by som chcel začať prv, než sa pustíme do prvého hlavného bodu dnešného dňa, to je protikorupčný balík. Ale rád by som chcel ešte využiť čas, aby som vyjadril vaše pocity vyslal posolstvo solidarity norskému ľudu. Hlavne e, tým pozostalým obetí toho masakru z júla tohto roku. Naozaj to bol hrozný čin, ktorý spáchal radikálny extrémista. Táto strašná udalosť nám pripomína, že aj keď to podozrenie bolo pomerne jasné už v počiatkoch, že by sme treba mohli sa pokúsiť obminiť, obviniť aj nejakých zahraničných nepriateľov slobody a demokracie. Fakt ale je, že tieto strašné činy spáchal radikálny extrémista, ktorý tvrdí, že vlastne zastáva určité hrozné myšlienky v súvislosti s Európou. A nestačí sa len zamyslieť nad týmto činom a postojom, ale treba aj konať. Treba jasne vyjadriť, že náš výbor je jasne proti takýmto postojom a konaniu a že obhajujeme demokratické princípy, princípy rovnosti, a slobody a demokracie. A samozrejme, aj vyjadriac toto, by som rád taktiež vyjadril úprimnú sústrasť tým, ktorí stratili svojich milovaných blízkych v tomto masakri, teda rodinám pozostalým obetí toho zločinca. Ja chcem vyjadriť podporu výboru LIBE aj norským orgánom, ktoré vykonávajú teraz e, príslušné súdne konania a vyšetrovanie s cieľom vlastne obviniť a uznať vinným toho páchateľa, ktorý pripravil o život toľko ľudí. A ďalej by som vás chcel informovať o tom, že aj pokiaľ ide o posilnenie dialogu v azylovom balíčku, vlastne bolo navrhnuté stretnúť sa aj so spravodajcami a so tieňovými spravodajcami nastavujúcich týždňoch ja navrhujem, že vlastne na zasadnutie ministra spravodlivosti a vnútra by sme to mohli urobiť teraz pod vedením polského predsedníctva. Vlastne už e, v júli sme sa začali touto myšlienkou aktívne zaoberať a je tu návrh, že vlastne je to dobrá, zaujímavá prax a bude tam príležitosť vlastne prejednať rámec dialogu aj v súvislosti s budúcimi zasadnutiami výboru LIBE, aj pokiaľ ide o ...20. oktobra 2011, kde sa budeme venovať azylu a migrácii. Ďalej, aj s výhľadom na rok 2012 chceme dosiahnuť kvalitné kompromisy a Navrhujem teda, aby sme potvrdili tento návrh, aby príslušné administratívne zložky mohli podniknúť patričné kroky pre implementáciu tejto stratégie. Teraz pristupujeme k bodu číslo 4 a týka sa to protikorupčného balíka. Ide o boj proti korupcii v rámci EÚ a súvisiace dokumenty sú taktiež zahrnuté. Pripomínam, že v júni bol prijatý balík, ktorý obsahoval oznámenie o boji proti korupcii zo strany korup- e, teda komisia predložila tento materiál. E, uvádza sa tam informácia o príslušnom mechanizme a hovorí sa tam aj o modalitách e, zapojenia európskych orgánov, ale aj Rady Európy v rámci e, programu GRECO. Tento balík už teda bol zverejnený a komisia práve zdôraznila, že vlastne korupcia stojí európsku ekonomiku ako celok asi 120 miliard eur ročne. To znamená 1% HDP EU. Takže to je hrozné. Tá korupcia vlastne reprezentuje veľkosť, proste značnú časť e, e rozpočtu EÚ. A Libe má záujem diskutovať o tejto téme a bude to dokonca 14. septembra aj na programe plenárneho zasadnutia. Takže najprv vlastne musíme sa zoznámiť s príslušnými dokumentmi, ktoré nám predloží pán Jakub Boratinský, predstaviteľ Európskej komisie. A je tu prítomný? Áno, nech sa páči. Pán Boratinský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Rád by som zdôraznil, že od začiatku mandátu tohto výboru sme zaznamenali ozaj veľmi e, silnú podporu zo strany parlamentu smerom na Európsku komisiu, aby sme teda na vysokej úrovni mohli začať bojovať proti korupcii. Možno si pripomín, spomínate aj verejné vypočutie v Európskom parlamente. Týkalo sa to komisárky Malstremovej. Pred rokom hovorila o zisteniach e, komplexnej štúdie a vtedy už sa zamerala na aspekty e, závažnej trestnej činnosti súvisiacej s korupciou a súviselo sa aj s riadením a správou orgánov a so schopnosťou demokratických inštitúcií riešiť túto situáciu. A zdá, čo bolo tým najdôležitejším výsledkom našej analýzy tejto situácie, v podstate to, čo najviac potrebujeme, možno nie nová legislatíva, nové inštitúcie, ale potrebujeme oveľa silnejšie presadzovanie práva, ktoré už existuje. Proste ten antikorupčný rámec sa vytváral posledných 20 rokov a máme v rukách dobré nástroje, čiže ten koreň problému je v tom, že netreba pridávať nové nástroje, ale treba zabezpečiť, aby fungovali tie, ktoré už sú k dispozícii. Taktiež si dovolím pripomenúť, že v roku 2009, keď sme v rámci Eurobarometra skúmali situáciu s korupciou, tak 80 európskych občanov pokladalo korupciu za hlavný problém vo svojich krajinách. Alebo vo svojej krajine teda. Preto 6. júna bol prijatý tento protikorupčný balík, a poskytuje širokú panorámu rôznych opatrení, respektíve to, čo by v rámci EÚ malo byť uplatňované. A hovorí sa tu o dôležitom prvku a to je vytvorenie Európskej protikorupčnej správy, respektíve jej vypracovanie. A toto vlastne sa odvíja od toho, čo bolo povedané súvislosti s mandátom komisie zo strany rady, teda ktorý bol udelený zo strany rady pre boj proti korupcii. Prv, než pristúpime k samotnej správe EÚ o boji proti korupcii, dovolte mi povedať niečo ku otázke e, ktorá sa týka lepšej spolupráce medzi justičnými orgánmi a políciou. Ďalej je tu otázka zhabania majetku, právny rámec týchto krokov. Ďalej práca na legislatíve, ktorá sa týka verejného obstarávania. Stratégia boja proti podvodom je taktiež dôležitý aspekt ochrana finančných záujmov EÚ, ďalší dôležitý bod. A je tu ďalší dôležitý externý aspekt. Na jednej strane je tu väčšie zameranie na boj proti korupciu, korupcii a potom aj v rámci rozvojových politík treba taktiež využívať eh, príslušné podmienky. Takže pokiaľ ide o dôveryhodnosť a konzistentnosť EÚ, Máme ozaj pocit, že EU by mala kvalitne urobiť svoju domácu úlohu, tak povediac. A proste čo najviac rozširovať správnu prax v boji proti korupcii. Táto protikorupčná správa, ktorá je novým prvkom a toto, o tom hovorí aj oznámenie, tak táto správa nám umožní pravidelné periodické e, informovanie z jednej strany jednotlivých členských štátov o situácii v boji proti korupcii. Myšlienka je tá, aby sme mohli zintenzívniť protikorupčné opatrenia a aby sme posilnili vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Táto správa ale nebude kompletná, samozrejme, pretože chceme, aby nastala ozaj zmena Proste chceme e, sa venovať čo najširšiemu záberu boji proti korupcii a sú tu aj prierezové aspekty, napríklad korupcia v rámci verejného obstarávania. Sú tu aj vytvorené, alebo vybraté niektoré konkrétne typy e, v súvislosti e, s jednými členskými štátmi. Čiže je o špecifické aspekty týkajúce sa jednotlivých krajín. Čiže aj tomu sa bude venovať pozornosť v správe. Okrem toho sú tu odporúčania. A tie sa týkajú aj opatrení na úrovni EÚ, ale aj konkrétnych členských štátov. Okrem toho, že by sme zohľadnili to, čo už existuje, že by sme urobili takú inventúru by sme chceli vlastne umožniť e, lepšiu implementáciu správnej praxe. A vychádzame teda z tejto prvej správy. Táto správa sa bude vydávať zo strany komisie každé dva roky, začneme v roku 2013 a na jednej strane sa bude využívať, budú sa využívať všetky dostupné zdroje, monitorujúci mechanizmu plus Gréko nakoniec, to už čo spomínal pán predseda, ďalej aj OECD, ďalej aj protikorupčný mechanizmus OSN taktiež. Ale okrem toho a popri tom by sme chceli založiť našu správu na práci nezávislých expertov a výskumníkov a iných zainteresovaných strán a dokonca aj súkromný sektor chceme zaangažovať a občianskú spoločnosť. Zároveň pri tomto prístupe dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť, že tie medzery, ktoré existujú v monitorovacích nástrojoch EÚ, že tým práve bude venovaná pozornosť. Čiže nepôjde tu len o čiste monitorovanie na medzivládnej úrovni, ale budeme vlastne hľadať aj iné relevantné zdroje. Náš prístup je taký, že na jednej strane nechceme znovu objavovať Ameriku, proste e, budeme sa opierať vlastne o metodiky, ktoré už existujú, napríklad Gréko, OECD a tak ďalej. Čiže sú tam e, určité e, typy periodických hodnotení návštev v krajinách a tak ďalej. Proste nemusíme robiť to, čo už je zabehnuté. Nemusíme to znova objavovať. Ale samozrejme budeme sa teda opierať aj o takéto zdroje informácií. Týmto spôsobom dúfam, že sa nám podarí vyhnúť sa tomu, že by sme e, vlastne dospeli k tomu, že by sa prekrývali protikorupčné nástroje. Budeme využívať aj konzultácie a budeme sa opierať aj o názory jednotlivých členských štát, štátov. Proste keď dáme k dispozícii nejaké do, dotazníky, nebudeme klásť tie isté otázky, ktoré už odozneli alebo boli položené v iných dotazníkoch Keď hovoríme o občianskej spoločnosti, tam jeden z dôležitých zdrojov je projekt, ktorý sa pripravuje. Je to projekt Transparency International, spolufinancuje ho komisia a týka sa to National Integrity Reports, čiže správy, správ, ktoré týkajú tzv. národnej integrity. A bude to samozrejme vychádzať z rôznych zdrojov informácií. Ďalej, v tom istom balíku komisia prijala aj aspekt eh, participácie GRECO, to je z Radou Európy a na základe tejto správy vlastne sa poskytuje mandát v súvislosti s tým, ako by sme chceli sa zapojiť do Greka. Je to vlastne monitorovací mechanizmus Rady Európy a do toho by sme sa chceli tiež nejak zapojiť. Ďalej, teda boj proti korupcii v súkromnom sektore. To sa odvíja od rámcového rozhodnutia z roku 2003 a poukazuje na to, že vlastne transpozícia, e, pokiaľ ide o ustanovenie o kriminalizácii e, v súvislosti s podplácaním právnych e, subjektov, to je proste aspekt, ktorému sa tiež ma, musíme venovať. Ale naozaj v praxi máme dosť málo poznatkov alebo takých aspektov, ktoré, o ktorých môžeme povedať, že áno, toto sme už dosiahli, toto sme už urobili. Proste legislatíva existuje, ale ide o to, aby aj tá prax priniesla výsledky. Čiže z hľadiska praktického, čo urobíme v nastavajúcich mesiacoch. Možno rok 2013 to nepríde hneď zajtra, ale predsa len chceme vypracovať kvalitnú správu, chceme vytvoriť dobrý štandard aj do budúcna, aby sme sa mohli ďalej uberať touto cestou a aby naozaj to bolo kvalitné. Pokiaľ ide o konkrétne prvky, súvisí to aj s vytvorením skupiny expertov. Tá bude mať dôležitú úlohu pri poskytovaní poradenstva komisii v súvislosti s prvkami správy, napríklad pokiaľ je vytvorenie ukazovateľov alebo výber určitých odporúčaní, pre EÚ a členské štáty pri zisťovaní e, prvkov správnej praxe a taktiež budú nám navrhovať tie správne nové podnety. Ďalej, pokiaľ ide o samotné publikovanie tých prvých e, podnetov, tie sa o niekoľko týždňov na jeseň a vlastne budeme sa uchádzať o expertov z krajín EÚ, z rôzneho prostredia. Samozrejme, bude to všetko zamerané na boj proti korupcii, ale tí experti budú, z, povedzme, z rôznych sfér, e, z verejnej správy, e, z akademického prostredia a tak ďalej. Takže komisia potom, pokiaľ je o samotnú správu, bude za ňu zodpovedná. No a proces verejného obstarávania potom e, bude viesť aj k vytvorení siete, k vytvoreniu siete korešpondentov. Proste to bude tiež skupina, ktorá bude e, zbierať relevantné informácie zo strany jednotlivých členských štátov a budú vytvorené v členských štátoch kontaktné miesta. Najpravdepodobnejšie pôjde o ľudí, že to budú asi výskumníci, ktorí nám budú schopní poskytovať relevantné informácie za jednotlivé členské štáty a takto sa budú vlastne navzájom doplňať informácie, e, ktoré povedzme získame aj z iných zdrojov cestou tejto správy. Ďalej významnou súčasťou tejto správy bude vytvorenie ukazovateľov. To nebude jednotlivé, pretože korupcia je jav, ktorý má proste charakter taký ukrytý, e, tak ťažko hľadať odpovede niekedy. Toto je ozaj predmetom veľmi živej debaty, ale už tá debata beží varí 20 rokov. Takže čo je relevantné? Zaznamenali sme tu veľmi významnú úlohu indikátorov vnímania korupcie. Teda Transparency International, napríklad alebo Global Weakness alebo Svetová banka, tiež e, proste sú to organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú boju proti korupcii a majú informácie. Ďalej, štatistiky e, z oblasti trestného práva. Tie nám tiež môžu pomôcť. Ďalej, informácie z médií, aj tie môžu byť relevantné. Takže bude to dosť náročná práca. Budeme spolupracovať s expertami. Ako som už uviedol, momentálne pripravujeme na náš vstup do Greka. Pokiaľ viem, je tu záujem zo strany viacerých poslancov, takže týmto sa vlastne dostávam ku koncu mojej krátkej prezentácie. Dovolte mi, aby som uviedol, že počítame na podporu tohto výboru Európskeho parlamentu v kontexte celého procesu a ako sme už mohli vidieť, tie naše potreby, to, čo potrebujeme, je lepšie uplatňovanie predpisov a preto aj správa, ktorá by pre nás bola skutočne príležitosťou využiť tie páky, ktoré Európska únia má na to, aby sme stanovili dobré overené postupy, na to, aby sme skutočne mohli tlačiť smerom k určitej zmene a to bude celé fungovať iba vtedy, ak táto správa bude na jednej strane dobre pripravená ale zároveň ak spustí určitý záujem, vlnu záujmu zo strany tých, ktorí chcú podporovať efektívnu politiku protikorupčného boja, tak na úrovni Európskej únie, ako aj v jednotlivých členských štátoch. Takže počítame s vašou podporou a budeme radi, ak budeme môcť dávať iba pozitívne správy o tom, ako sa tento proces uberá smerom vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii za prezentáciu tohto balíčka boja proti korupcii. Týmto vlastne sa dostávame k možnosti, predtým než otvorím diskusiu pre členov parlamentu, ktorí sú prítomní v miestnosti, ešte, že by sa vyjadril niekto z rady, ak by zástupca rady mal záujem vyjadriť sa. Chce sa vyjadriť? Nie poriadku, tak môžeme prejsť rovno k tomu, že by sme otvorili diskusiu. Vidím už prvé ruky. Pán Diong, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som skutočne rád, že máme túto možnosť výmeny názorov v našom výbore. Myslím si, že politika, protikorupčná politika je to najdôležitejšou otázkou súčasnosti. uvedem dva prípady, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Eurojust, Europol. Máme tu určité prípady. Ehm, bohužiaľ, jeden môj krajan, ktorý z Europolu si myslel, že by mohol využiť svoju pozíciu aj preto, aby zabezpečil prácu pre svojich kamarátov. Čiže skutočne je táto proti korupcia blízka aj každodennému životu. A po druhé, tie hlavné diskusie, ktoré sme tu mali aj teraz v lete, aj počas našich dosť dlhých prázdnin, jasne ukázali, že korupcia pokiaľ ide hospodárskú správu v rámci Európskej únie, je takisto veľkou prekážkou, ak sa pozrieme na to, kde sa nachádza Európa o, o diskusia ohľadne eura a krízu, ktorú máme v Grécku a aj v iných krajinách, Portugalsko, Španielsko a takisto Italiansko. Taliansko. Odhľadnúť od všetkých ostatných problémov, je tu korupcia, ktorá stále bráni rozvoju týchto krajín. Takže máme tu iba nielen technický problém, máme tu skutočne jeden z najdôležitejších predmetov alebo otázok, ktorú budeme musieť vyriešiť v kontexte európskej eurozóny. Takže podporujem skutočnosť, že komisár Malmström sa zhostil tejto úlohy a tá komisárka to podporu. Ja som sa, viacokrát sme už mali možnosť sa s ňou rozprávať a mm, kolegovia, ktorí zmýšľajú rovnako, podporili jej iniciatívy. Malo by sa to vyriešiť formou mm, mm, iniciatívy a som skutočne veľmi rád, že komisia predložila tento balíček. Samozrejme, parlament je vždy nedočkavý a ako som už povedal, je skutočne veľmi dôležité v tejto oblasti urobiť niečo v, v smere zlepšenia situácie. Je to dôležité pre celú Európsku úniu, ale nemyslím si, že by sme to mali ponechať iba pri tých návroch, ktoré máme, pretože 2013 eh, to je rok, kedy budeme mať eh, prvé správy, kde už budeme informovať o tom, ako postupujeme v tejto oblasti. Myslím, že to je príliš neskoro. Ak sa nám podarí urobiť niečo skôr, že by boli určité strednodobé správy, ktoré by nás informovali zo strany komisie o určitých um, pokrokoch, aby sme vedeli, ako vyzerá skutočnosť, ktorej musíme čeliť. A druhá vec, ešte tu je jedna oblasť, kde si myslím, že je to takisto dosť urgentné, aby sme urobili niečo a týka sa to predovšetkým vnútorného trhu. V, v minulom roku sme videli, že podniky, ktoré sú v Európskej únie, ktoré možno sú eh, obviňované z toho, že podpor, podplácajú úradníkov v krajinách mimo Európskej únie, tak toto sa nerieši. Naša krajina napríklad nedáva prioritu riešenia takýchto trestných činov Shell bolo postihnuté zo strany Spojených štátov amerických a Holandsko sa k tomu nevyjadrovalo, ale teraz vidíme o firmu Philips a takisto moja krajina takisto nič sa k tomu nevyjadruje, podporovali, uplácali predstaviteľov nemocníc v Polsku a teda musíme konať v tejto oblasti. Myslím si, že na to, aby sme túto situáciu riešili, nemôžeme si jednoducho v kontexte vnútorného trhu dovoliť taký dlhý priestor dvoch rokov. Myslím si, že to je dosť urgentné a musíme konať. A takisto by som chcel s vašim súhlasom, pán predseda, ohlásiť dva udalosti, ktoré sú skutočne relevantné v tomto e, duchu. Budeme mať okrúhly stôr, na ktorom sa súčasním 22. septembra. Bude tam Transparency International a jeden z dôležitých aspektov, ktorý uviedol aj komisia, v kontexte Európskeho dohovoru v boji proti korupcii. Komisárka Malmströmová by mala mať zo strany komisie určitú autoritu, aby jednoducho mohla eh, od všetkých eh, sekcií komisii jednoducho vyžadovať konkrétne správy, akým spôsobom sa v tejto oblasti postupuje. Nemôžeme si dovoliť nejaké omeškania. Druhá vec, druhá záležitosť, tá sa bude konať v novembri a to je v spolupráci s AFETom a ešte jedným výborom. Bude tu misia do Nigérie aby sme mohli jednoducho získať určitú multidisciplinárnu perspektívu našich zahraničných politík, ale takisto aj politík nášho výboru, aby sme videli, čo robia ropné spoločnosti, akú úlohu zohráva korupcia v každodennom chode týchto spoločností tam a čo môžu urobiť národné e, úrady a Európska únia ako taká, čo môže jednoducho urobiť na to, aby riešila trestoprávnym spôsobom tieto situácie, ktoré jednoducho nie sú v súlade so zákonom. A teda vítam túto iniciatívu Európskej komisie na to, aby sme si zabezpečili viac um, svetla do týchto tmavých vôd týkajúcich sa korupcie. Myslím, že pani komisárka Malstrenová by skutočne mala uplatniť váhu svojho postu komisára, aby urobila všetko v prospech a zlepšenie situácie. Ďakujem pekne, pán Diong. Teraz zostane slovo pani Ana Gomez. Nech sa páči, máte slovo. Ja by som chcela tiež poďakovať predstaviteľovi komisie za prácu, ktorú vlastne komisia vykonala doteraz a aj za to, čo nám tu predstaviteľ komisie navrhol. Taktiež e, chcem nadviezať na to, čo povedal pán De 2013 to je ešte dosť ďaleko. A keď hovoríme o tejto téme, že je to zložitá téma, a komisia potrebuje pripraviť tú správu náležitým spôsobom, tak samozrejme boli by vhodné aj také predbežné správy. A tie by sa venovali konkrétnym aspektom, napríklad zverejné obstarávanie, ďalej súkromný sektor a tak ďalej. Taktiež by som chcel ešte povedať, že toto je veľmi významná téma a myslím, že výbor Libe má v tomto veľmi významnú úlohu taktiež. Vieme proste, aká, aké sú dôsledky krízy. Nakoniec je tu korupcia, ktorá značne prispela ako kríze a vlastne e, je veľmi rozšírená prax korupcie. Hovorilo sa tu o viacerých príkladoch, dokonca nakoniec aj naša krajina Portugalsko, aj nás sa to týka, nielen Grécka, aj my sme postihnutí týmto javom. A ide o javy, ktoré by sa netýkali len tých krajín, kde existujú už nejaké programy pre boj proti korupcii. A pokiaľ o podporu riešenia štátneho dlhu. A zoberme si treba z Grécko, Portugalsko, Írsko ako príklady. Tieto vlastne tam vlastne hovoríme o aktívnej korupcii v členských štátoch. V Portugalsku napríklad išlo o treba nákup e, ponoriek od nemeckého konzorcia. Takže to je korupcia na intraeurópskej úrovni. A nakoniec aj pán De Jong tu naznačil niektoré veci. hovoril niektoré ďalšie tretie krajiny, s ktorými má Európska únia e, určité vzťahy. A preto si myslím, že táto správa môže byť ozaj veľmi významným príspevkom aj pre našu prácu vo výbore LIBE. A aby sme proste urobili nejaké kroti proti daňovým rajom a tak ďalej. Proste e, ak tí, ktorí e, riadia naše štáty proste, a tí, ktorí majú na starosti tie daňové raje, e, respektíve takto, tí, ktorí riadia naše štáty a spravujú finančné veci, musia mať záujem taktiež e, o riešenie situácií, ktoré súvisia s daňovými rajmi, kam sa uchyľujú tí, ktorí sú aktívne zaangažovaní v korupcii. Okrem toho máme treba podniky, ktoré e, majú svoj kapitál vo Švajčiarsku. Aj tam treba hľadať cestu k spolupráci. Čiže aj v rámci EÚ, v našich krajinách, musíme hľadať e, cesty, ako, tato, ako tento jav riešiť. Ďalej. Untakt, proste dohovor OSN je tiež veľmi dôležitou cestou boja proti nezákonnému obohacovaniu sa. Je to veľmi dôležitý nástroj a verím, že nám pomôže bojovať proti korupcii aj touto cestou. Napríklad u nás máme jednu britskú občianku, ktorá je v ohrození a vlastne sa opiera o portugalskú legislatívu, pretože oznámila trestnú činnosť viacerých osôb a súvisí to vlastne s bojom proti korupcii aj na úrovni inštitúcií EÚ. Proste je to, hroz... je to ozaj náročná situácia. A keď konkrétne hovoríme o Portugalsku, tak tu máme veľmi jasné príklady. Napríklad ten nákup ponoriek to viedlo ku viacerým vyšetrovaniam aj v súvislosti s Nemeckom a nemeckými podnikmi. A potom vlastne portugalskí prokurátori museli čakať dva roky na to, aby mohli použiť dokumentáciu, ktorú poskytli nemeckí prokurátori. Proste to, to by sa nemalo diať, to je ozaj vážna vec, tak to treba odsúdiť, to je naozaj korupcia. Takže takéto prípady sa vyskytujú v rámci EÚ a myslím, že komisia by naozaj mala vytvoriť kvalitnú správu a verím, že to porobí. Ďakujem pekne za slova. Dovolte, aby som len pripomenul, pani Gomez, samozrejme, e, odsúdili sme masaker v Oslo a chcem pripomenúť, že 10.45 sa bude hlasovať a naozaj musíme dbať o čas, pretože niektoré poslankyne a poslanci prídu presne o 10.45 e, aj z iných výborov a, a preto teda tí, ktorí budú hlasovať, by mali dovtedy do 10.45 už teda mali byť e, k dispozícii tu. Takže poprosím vás, aby ste sa vyjadrovali, ak sa hodláte vyjadrovať teraz v diskusii, aby ste hovorili k veci a stručne. Poprosím teda, aby ste hovorili naozaj stručne. Pán Kierko, nech sa páči. Um. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi potešený návrhom komisie. Myslím si, že v tejto oblasti by sme mali mať nulovú toleranciu. My ako členové Európskeho parlamentu Máme vlastné pravidlá a som skutočne rád, že tieto boli sprísnené, pokiaľ ide o naše vlastné aktivity. A tu to začíname. Každý začína od seba, od vlastného e, pracoviska a od poslancov. A pokiaľ ide o komisiu, korupcia, bohužiaľ, pán predseda, je ešte stále prítomná vo väčšine európskych krajín, krajín Európskej únie. Niektoré prijali už nové zákon, napríklad UE, tam máme zákon proti podplácaniu kde sa venujeme problematike prepojenia e, firiem s zámorskými pobočkami. Myslím, že to je veľmi dôležité, hoci Myslím, že v kontexte medzinárodného obchodu máme v tomto zmysle celkom dobré výsledky, ale myslím si, že to je dosť dôležité takto ukázať, že už robíme. Bohužiaľ, za ostatných 10 rokov sme neurobili veľký pokrok. Komisia, ako píše v záveroch svojej správy, tak uvádza, že nie je ani tak, že by sme nemali dostatočné množstvo mechanizmov, ale sa nevyužívajú tak ako by sa mali už v kontexte legislatívy jednotlivých štátov. Chýba tu politická vôľa, aby sme sa konečne venovali týmto problémom. A dokument na holandskej televízii hovoril o novej mafii. Ten dokument bol skutočne šokujúci, pretože hovoril o tom, že e, peniaze do Bulharska, ktoré mali byť využité na kanalizáciu, boli uplatnené na úplne iné ciele, a to boli peniaze z európskych fondov, a to musí Európska komisia vyriešiť, vysledovať. Takéto veci sa nesmú diať iba a riešiť iba formou nových e, návrhov. Musíme byť obozretní a opatrní. Ešte jedna vec, predseda. Korupcia má jasnú definíciu. Ako právnik aj ostatní to vedia. Je tu definícia toho, čo je korupcia. Ale nezabúdajme, že aktivity, ktoré nespadajú do tejto definície, takisto existujú. Pán predseda to vie tak ako aj ja. Niektoré veci jednoducho nie sú v kontexte správnosti, sa pozrieme predovšetkým na to, ako sa utrácajú peniaze. Ak tieto peniaze sa neutrácajú správnym spôsobom, tak ja by som jednoducho mal poukázať na to, aby sa to preskúmalo, aby sme zabezpečili situáciu, že sa nedostaneme do situácie, že sa to skutočne rozvinie do korupcie a bude sa to musieť riešiť Takže potrebujeme nulovú toleranciu, neakceptovateľné správanie musíme prešetriť a komisia musí byť takisto obozretná ako aj my v parlamente. Ďakujem pekne, pani Weber. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, myslím si, že je to skutočne dobrý nápad pracovať na tejto protikorupčných návrhoch a toto oznámenie komisie, ktoré sme tu počuli, podporujem, ale takisto mám určité pripomienky. Ehm, ehm, ehm, Komisia sa sústredila predovšetkým na produkciu veľkých správ, ktoré, v rámci ktorých sa vyhodnocuje stav, v akom sa nachádzajú v tejto otázke členské štáty. To je v poriadku, ale na čo potrebujeme správu? Pretože na konci správy sa musia prezentovať určité výsledky ďalších krokov a v tomto kontexte ehm, je to pre mňa skôr ako určité hodnotenie. Ja by som očakávala, aby to bolo zacielené na to, čo chceme dosiahnuť cez túto správu. Aké budú tie ďalšie kroky? Súhlasím s väčšinou toho, čo uviedol pán Kirkop, ale nesúhlasím so skutočnosťou, že my v Európskej únie sme sprísnili naše pravidlá. No, ak máme byť úprimní, tak som si necelkom istá transparentnosť je to najdôležitejšie, čo musíme urobiť. A keď už hovoríme o transparentnosti, tak bohužiaľ tej až tak veľmi nevidím v kontexte Európskej únie a ani v tu na Európskom parlamente. Ak nechceme byť pokrytcami, tak musíme jednoducho povedať, že máme pravidlá, ktoré sa týkajú aj nás samotných. Mali sme tu škandály, niektorí z našich kolegov boli ak sa to tak dá povedať, e, uplatení novinárskymi agentúrami, hoci sa tieto vydávali za niekoho iného, ale pravda zostáva, že tí, ktorí majú určitú verejnú funkciu, či už je to člen Európskeho parlamentu alebo parlamentu v jednotlivých členských štátoch, ktoré majú príjmy ešte aj z toho, že sú v určitých dozorných radách. Bohužiaľ, toto ešte bude jednoducho stále prípad, respektíve prípady, ktoré budú podozrivé. A minimálne to nie je správne, ako to povedal kolega Kirchhoff. Možno, že to nie je korupcia alebo uplatkárstvo, ale potrebujeme tú transparentnosť na to, aby sme mohli vykonávať náš mandát. A kde sa nachádza náš mandát v takýchto situáciách? Vidíme ho, alebo už to nie je jasné? Ak nebudeme postupovať celkom jasne, tak tu budeme mať vždy dvojaký meter. A to je to, čo som chcela povedať. Komisia takisto uvádza, že nástroje, ktoré už sú platnosti, pokiaľ ide o boj proti korupcii v súkromnom sektore, a málo pozornosti venovala politickej korupcii a myslím si, že práve v týchto časoch európsky občania potrebujú jasný signál z hora, aby videli, že bojujeme aj proti korupcii v politickej sfére a myslím si, že by sme mohli rozmýšľať v kontexte podobných e, pravidiel, pokiaľ ide o financovanie politických strán, pokiaľ ide o finančné prostriedky, e, ktorými sa platia politické kampane a chceme skutočne byť úprimní sami e, voči sebe aj voči našim voličom. A pokiaľ ide o verejné zaobstarávanie, politika verejného zaobstarávania v Európskej únii je momentálne príliš slabá. Aspoň v tomto sektore môžeme e, aj v tomto sektore uplatniť prísnejšie pravidla. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má Monika Makovej. Ďakujem za slovo, pán predseda. Podporujem protikorupčnú policiu na úrovni EÚ. To je poprvý raz, kedy sa pokúšame o takýto čin, pretože tieto veci boli doteraz ponechané na členské štáty. Rada by som videla nastolený silnejší mechanizmus. Som rada, že začíname na tejto veci pracovať a chcem pripomenúť aj dôležitosť antikorupčných opatrení Korupcia podkopáva právny štát, fondy sa míňajú nesprávnym spôsobom, krivý trh a takisto hrá úlohu v súčasnej kríze a ceste z nej. Myslím si, že musíme naozaj silne zakročiť proti korupcii a to na úrovni unínej. Chcela by som poďakovať kolegom že prispeli k spoločnej politike na úrovni Európskej únie. Žiadali sme o to v písomnom uznesení, ktoré prijal parlament a žiadali sme jej o monitorovací mechanizmus na únijnej úrovni. Mechanizmus podávania správ, ktorý pripravila komisia, sa bude vysporiadavať s takými otázkami, ktoré sú veľmi potrebné aby sa riešili. Som si istá, že sa sústredíme na kľúčové záležitosti a to je implementácia antikorupčných zákonov. V niektorých členských štátoch sú dobré zákony, v niektorých horšie, takže implementácia je kľúč. A čo sa týka sankcií a zhabania mm, majetku zločincom, myslím si, že na toto všetko sa treba zamerať a teším sa na spoluprácu s kolegami a komisiou v tejto veci. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že každý doteraz, kto sa vyjadril, naozaj mal čo povedať. Je mi ľúto, že nič nezaznelo zo strany rady, pretože ako som povedala, Jedna z hlavných vecí, ktorú komisia vyjadrila, je nedostatok spoločnej vôle medzi členskými štátmi vrhnúť sa na tento problém. Podobne ako Monika Makovej povedala, tento problém priam e, preniká tkanivom ekonomiky, politiky a je to úplne proti duchu ľudských práv, pretože to podkopáva aj práva jednotlivca. Komisia nám načrtla istý obraz. Implementácia rozhodne nie je v poriadku, lebo rámcové rozhodnutie prišlo už pred niekoľkými rokmi a dohovory medzinárodné aj európske sa neplne tak, ako by sa mali. Pán Kirkhope hovoril o tom, že treba potierať tieto veci, lepšie neskoro ako nikdy. Británia je jedným zo siedmých členských štátov, ktoré ešte neratifikovali dohovor o korupcii v občianskom práve. Nikto z nás by nemal si osobovať, ukazovať prstom na iných, pretože naozaj aj v prípadoch poslancov samotných sa objavili tieto problémy, ale berúc do úvahy veľké náklady, ktoré spôsobuje korupcia a nedostatok politickej vôle, ktorú sme tu videli, naozaj treba povedať, že napredovanie nebolo také, ako malo byť. Naozaj je to šokujúce a je mi veľmi ľúto, že rada jednoducho neprišla so zásadným vyjadrením, že 27 členských štátov nepovedali, že sa chystajú naozaj na veľké aktivity, ktoré by zastavili tento problém. Sú tu dve veci, konkrétne veci v trestnom práve, ktoré by nás mali naozaj znepokojovať. Prvým, prvou vecou je, že si inštitúcie neveria zahraničné inštitúcie jedna druhej. Pokiaľ ide o korupciu, vidíme tu zbytočnú lojalitu a legislatívu, ktorú sa snažíme pretlačiť, tá je predsa postavená na lojalite. Napríklad e, európsky zatýkač sám o sebe hovorí, že dôveruje sa aj kolegom v iných krajinách, ktorí budú spolupracovať. A keď ten, táto dôvera bude taká rozrušená, ako je, e, nebudeme môcť pokračovať. Ako komis, zástupca komisie poukázal, korupcia je veľmi často spojená s organizovaným zločinom a s pašovaním ľudí. Tam je modelový príklad toho, kedy pohraničná stráž a policia sú často cieľom tých, ktorí pašujú ľudí. Je to naozaj rozsiahly problém a preto dúfam, že rada naozaj sa zasadí o túto e, tematiku a povie, podporujeme podávanie správ na Európskej únijnej úrovni, podporujeme tento mechanizmus, sme proti tomu, aby sa niekto vyhýbal tomu, že je brali na zodpovednosť, alebo že by sa problémy izolovali do hraníc eh, jednotlivých členských štátov, pretože to predstavuje bariéru. V domáce záležitosti, vnútorné záležitosti Európskej únie spočívajú na vzájomnej dôvere a ak členské štáty nie sú pripravené sa začať zásadne zaoberať touto vecou, tak by sme naozaj mali položiť otázku, či naozaj táto spoločná dôvera ešte stále existuje, na základe ktorej sa príjmajú zákony. Slovo má pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tým, čo odznelo doteraz. My zelení vždy sme ochotní bojovať za to, aby sa korupcia znížila. Je to pre nás prioritou v skupine boj proti korupcii je to viac než dôležitá téma. Tak ako sme už počuli, korupcia podkopáva zásady právneho štátu. Keď nebude boj s korupciou našou prvou prioritou, ťažko sa môžeme pokladať za úspešných v iných oblastiach, v ktorých pracujeme. Je to skutočne dôležitá záležitosť, naliehavá záležitosť. Pán de Jong sa už vyjadril, že by sme naozaj mali trošku rýchlejšie postupovať v porovnaní s tým, čo sa navrhuje. Naozaj by to bolo skutočne dobré, keby sme začali hneď teraz pracovať na lepšej implementácii. Toľko k prioritám. A čo sa týka oblasti spravodlivosti a policie, tam si členské štáty dali svoje priority pri, pre boj s korupciou a zločinom v hospodárstve. Myslím si, že Treba stanoviť priority aj v tom, kam nasmerovať peniaze, kam dať nové nástroje, nové opatrenia, kde treba vyvinúť. A tak, ako povedal pán Kirkhope, nejde tu len o príjmanie stále nových opatrení, ide tu aj o presadzovanie výkonu práva starými prijatými opatreniami. Presnejšie, všetky nástroje a opatrenia, ktoré sa konkrétne navrhnú, by mali viesť k lepšej implementácii v členských štátoch a rád by som si vypočula aj silnejší hlas komisie, prepačte, silnejší hlas rady, pretože v tejto naliehavej téme by sme sa mali všetci spojiť a nečakať už ani chvíľu. Ďakujem za slovo. Ďakujem, hovorí predseda. Louis Michel. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Súhlasím s väčšinou toho, čo tu odznelo. Vítam našu rozpravu a blahoželám pani komisárke Malstromovej za túto iniciatívu. Samozrejme, že to bude tvrdý oriešok, pretože niektoré členské štáty sú nadšené pri podpisovaní dohovoru Rady Európy o boji proti korupcii a iné krajiny nie. Napríklad 12 ich nepodpísalo dodatkový protokol, 7 krajín. Nepodpísalo e, dohovor OSN, ďalšie nepodpísali e, dokument OECD. Takže buď chcú, alebo nechcú sa do toho pustiť. Takže súhlasím so Sárou, že je najvyšší čas, aby sme sa zhodli na, to, na tejto dôležitej téme. Myslím si, že by sme mali donútiť radu, aby zaujala stanovisko a vyjadrila sa k tejto dôležitej téme. pretože to všetko prispieva k politickej dynamike, ale aj k politickému pokrivkávaniu za tým, čo sa deje a myslím si, že štáty dobre vedia, čo môžu a nemôžu urobiť tejto veci. Možno by bolo dobre, keby sme e, zostavili vyčerpávajúci zoznam, keby komisia ho zostavila e, o osvedčených postupoch v členských štátoch, o všetkých praktikách, napríklad vo verejnom financovaní politických strán. Vidím, Napríklad nemali by byť povolené financov... presun financií zo strany firiem, ktoré potom žiadajú od zvolenej politickej strany protislužby. To takisto je korupcia. Je to jasná forma korupcie. Aj s týmto by sme sa mali vysporiadať. Ďalšia vec. Mali by sme sa bližšie prizrieť nekompatibilite medzi verejným a súkromným financovaním, keď je niekto Európsky poslanec a zároveň má inú politickú funkciu niekde inde, tam treba postupovať veľmi obozretne, pretože toto nie sú ľahké otázky. Keď už hovoríme o osvedčených praktikách a postupoch, už končím. Hovorili sme o politike a povinnosti politika robiť to či ono, ale sú tu aj povinnosti rozhod- tých, čo rozhodujú povinnosti decíznej sféry. Všetci by mali deklarovať, do akých verejných funkcií boli zvolení a s týmto by sme sa mali tiež naliehavo zaoberať. Ďalšia vec, ktorá dáva zmysel, je, že komisia môže vydať konkrétne odporúčanie pre členské štáty. Skutočne verím, že v istom bode budeme musieť viesť túto rozpravu o všetkých odtienkoch tejto tematiky. Ako zapojiť občianskú spoločnosť do tejto diskusie? Koho vlastne máme na mysli, keď vyslovíme občianská spoločnosť? Myslíte tým, myslíme tým tlač? Nechceme Samozrejme, aby sa to zmenilo na akýsi, akési cvičenie, na akýsi nástroj pre ľudí, ktorí sa snažia oponovať politikom. To nie. Pán Vans, korupcia je jedna z tých myšlienok a z tých konceptov, ktoré si zaslúžia eh, odsúdenie, hromadné odsúdenie akékoľvek opatrenia, ktoré majú zabraniť korupcii, sú dobré, ale treba si zároveň položiť dve otázky. Prečo komisia a Európa by mala byť účinnejšia pri potieraní korupcie než členské štáty? Členské štáty veľmi dobre vedia, aké praxe, praktiky fungujú u nich a ako ich najlepšie potierať, kto ich robí a Myslím si, že konkrétna vláda, ak to nerobí, tak to hovorí veľa o tejto vláde. Koľko bude stáť tieto, koľko budú stať tieto nové únijné opatrenia, prípadne nové inštitúcie? To je ďalšia otázka. Odporúčania komisie vedú k takýmto otázkam. Mám pocit, že tento balík nezníži korupciu, ale umožní, aby Európska únia znova eh, si otrhla časť právomoci pre seba. Ďakujem, hovorí predseda. Sú ešte nejaké ďalšie mená na zozname rečníkov, pretože niektorí poslanci tohto parlamentu, ktorí sa pôvodne prihlásili, nie sú už v miestnosti, takže by sme možno mohli dať slovo komisii e, pre, na záverečné slova alebo rade, aby sme to uzavreli a prešli k ďalšiemu bodu. Najprv rada má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán predseda, vážení poslanci. Rád by som vás uistil, že e, naša administratíva a náš minister vnútorných záležitostí, pán Jerzy Mina, vám objasní všetko na plenárke. 14. septembra sa tam chystá, tak ako to už bolo ohlásené. Ďakujeme vám, to bolo krátke a teraz sa obraciame na komisiu. Poprosím o záverečné slovo. Eh, Ďakujeme pekne pre nás bolo veľkou satisfakciou počuť slova podpory a chvály za prácu, ktorú komisia vykonala. Dovolte mi povedať ešte niečo, pokiaľ ide o tú správu a timing. Je to určitý prvok nedočkavosti aj na komisii. Chceme predložiť politiku čo možno najskôr. Avšak je jasné, že táto správa nie je samoučelná, je to nástroj, ktorý má iniciovať politickú vôľu. Je to nástroj, ktorý má podporovať používanie overených postupov, aby sme zabezpečili, že tie dobré nápady a odporúčania, ktoré existujú vo viacerých iných správach, ktoré možno nie sú až také zrejme jasné, tieto sa týmto dostanú na povrch a trochu sa zvýznamňa a zdôraznia. Avšak chcel by som povedať aj to, že ne e, čakáme iba na pochvalu. Uvedomujeme si, že sú tu skeptici, ktorí hovoria to, že na čo nám je ďalšia správa, veď že tu toľko správ, a toto si všetko uvedomujeme. Musíme to urobiť tak, aby boli všetci spokojní. Táto správa musí každému jasne na, najavo, že produkuje pridanú hodnotu. A na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme urobiť e, správnu prácu v prípravnej fáze a to je vlastne vyhodnotenie situácie a musíme si povedať, že kedy sa to dá celé zvládnuť časového hľadiska. Nie je dôležitý iba ten finálny produkt, ale aj proces, ktorý bude viesť k tej správe. Začneme koncom tohto roka a v budúcom roku budeme pokračovať. Plánujeme viaceré konzultatívne stretnutia, kde budeme sa snažiť získať informácia. To nie len v Bruseli, ale možno aj v iných krajinách Európskej únie bude to veľká príležitosť hovoriť o týchto záležitostiach a počítame znovu s podporou Európskeho parlamentu, aby vstýčil tú vlajku a, e, tak, aby si to všetci všimli. My sme vždy pripravení podporovať a spolupracovať Európsk- s Európskym parlamentom ale nechceme sa dostať do situácie, že by sme vyprodukovali správu, ktorá by sama o sebe nedávala jasne najavo, že je potrebná a kvalitne e, na úrovni. Áno, ako sme už uviedli, zmenili sme poriadok programu dnešného na to, aby sme mohli e, sa venovať diskusii bodu číslo 5 a teraz prejdeme k bodu číslo 7. To súvisí s podmienkami vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely sezónneho zamestnania. Máme tu ako spravodajcu pána Kloda Morajša, ktorý teraz dostane slovo, aby nám mohol, aby otvoril diskusiu ohľadne e, diskusiu ohľadne 217 pozmeňujúcich návrhov k tejto správe, ktoré boli predložené k návrhu tejto správy. Takisto máme e, výbor FEM, FAM. Tam je zodpovedná pani Papadopulo a teraz si vypočujeme pána Moráša a potom budeme mať informácie ešte od predstaviteľov komisie a polského predsedníctva. Potom otvorím diskusiu na to, aby sme mohli pristúpiť následne k hlasovaniu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Uvedomujem si, že budeme hlasovať eh, o 3 na 11, čiže budem skutočne veľmi stručný. Chcel by som pripomenúť kolegom, že sme mali viaceré kola diskusí o tejto problematike už pred letnými prázdninami a som skutočne vďačný predovšetkým deňovým spravodajcom za otvorenú a úprimnú diskusiu pred letom a to sa ozrkadilo aj pozmeňujúcich návrh, ktoré boli predložené. Ďakujem pap, pánovi Papovi Nikolovi, pani Mulderovi, pani Sargentini a pani Ernstovej Máme 217 pozmeňujúcich návrhov, ako ste to uviedli, pán predseda, ale takisto 131 31 pozmeňujúcich návrhov vo výbore pre zamestnanosť a pán Koferaty je môj spolupravodajca a spolupracovali sme skutočne veľmi intenzívne eh, v ostatných týždňoch, aby sme jednoducho eh, túto záležitosť mm, prezentovali v správnom svetle. Pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, tieto zohľadňujú dve skutočnosti. Na jednej strane sú to, tento návrh je a jeho forma, akú má. Ide tu o určitý koncept, ktorý sa týka boja proti využívaniu a zneužívaniu sezónnych pracovníkov. A na druhej strane v kontexte pracovného trhu Európskej únie sa tieto otázky vnímajú dosť citlivo, pretože ak sa snažíme stabilizovať ktorýkoľvek z aspektov pracovného trhu, vo vzťahu k akejkoľvek skupine príslušníkov krajín mimo Európskej únie, tak sú tu určité záležitosti, ktoré súvisia s pravidelnou a nepravidelnou imigráciou. Takže tieto pozmeňujúce návrhy vnímame v tom zmysle, že musíme nájsť určitú vyváženosť v kontexte týchto pozmeňujúcich návrhov. Čiže ja prejdem teraz cez tie kľúčové oblasti. Mali sme stretnutie, respektíve budeme mať stretnutie deňových správdajcov. Ak niečo opomeniem, opomeniem, tak mi prosím vás to pripomente, aby sme to potom v tej diskusii v budúcu stredu mohli dobehnúť. Dovolte teda, aby som začal s otázkou sektorov, ktoré sú na ktoré smernica zameraná. My sme naznačili, že ovocinárstvo, poľnohospodárstvo by mali byť tými hlavnými oblastiami. A na tom sme sa dohodli s pánom Koferatým. A som skutočne rád, že po zmenujúcich návrhoch sme dosiahli zhodu v týchto oblastiach, že sa budeme limitovať na tieto sektory. E, sú tu určité rôzne názory, ktoré sa týkajú toho, či by mohli členské štáty ešte dodať iné sektory a akým spôsobom. A v týchto pozmeňujúcich návrhoch je určité spektrum, ktoré e, sa týka aj toho, do akej miery môžu členské štáty a sociálni partnery na tejto situácii niečo zmeniť. Ja som to vnímal tak, že sociálni partnery by mali byť zaangažovaní, ale e, pozmeňujúci návrh je jasne z toho vyplýva, že sociálni partnery nemajú to finálne slovo a ešte sú tu určité e, konkrétne kontúry toho, že sociálni partnery zohrávajú rôzne úlohy. Ak budú zaangažovaní, tak to je veľmi dôležité, to je to jeden, jeden bod, ktorý je skutočne veľmi dôležitý, ale budeme ešte o tom hovoriť aj s pánom Koferdy a s tými spravodajcom. A pokiaľ ide o e, kompetencie nášho výboru, už som naznačil, že návrh komisie hovorí iba o príslušníkoch tretich krajín, ktorí bývajú mimo Európskej únie a ktorí prichádzajú do Európskej únie ako sezónni pracovníci. Takisto som naznačil, že by tu mohlo byť možno isté premostenie, premostenie pre určitých nepravidelných e, imigrantov, ktorí by týmto spôsobom, by tá ich situácia sa mohla štandardizovať. Pán Papa Nikolaj chce obmedziť, sa chce obmedziť iba na príslušníkov tretich krajín, ktorí bývajú mimo Európskej únie. No, máme pozmeňujúce návrhy od pani Sargentiny, aby sme zakomponovali aj príslušníkov z tretich krajín, ktorí žiadajú o azyl v Európskej únie. Takže vidíme, že to spektrum požiadaviek členov je veľmi široké. Čieňoví spravodajci nepredložili pozmeňujúce návrhy, Takže možno tento týždeň alebo budúci týždeň by som skutočne chcel vedieť, či toto znamená, že ostatní kolegovia majú pocit, že pôvodné stanovisko komisie je to správne, alebo či jednoducho to ešte nestihli si pozrieť do detajlov. A pokiaľ ide o ubytovanie, to je takisto záležitosť nášho výboru a výboru pre zamestnanosť. Došli sme k zhode medzi spravodajcami musíme posilniť spoluprácu a takisto aj definície. Všetko tu ide, všetko sa týka podmienok pre sezónnych pracovníkov. V tých každodenných otázkach je to dosť všeobecné, ale keď si pozriete tie konkrétne záležitosti, tak si to treba dať do súvisu s niektorými extrémnymi situáciami v Európskej únie, ktoré sa týkajú sezónnych pracovníkov niektorých členských štátov. Takže otázka ubytovania sezónnych pracovníkov v členských štátoch je veľmi dôležitá otázka, nie je to také povrchné. A ešte sa snažíme s pánom Kofera tým, aby sme našli určité detaily, ktoré sa týkajú podmienok, adekvátnych podmienok mm, pre bývanie, to sa týka článku 14. Ale väčšina pozmeňujúcich návrhov chceli sa vrátiť k pôvodnej definícii a chceli sa držať toho, čo navrhla komisia s odvolávkami na minimálne štandardy národných vnútroštátnych predpisov, ktoré súvisia s hygienou Myslím si, že tieto pozmeňujúce návrhy sú vo všeobecnosti v tom istom zmysle stanovené tak, ako to bolo aj predtým. A týka sa to predovšetkým situácie týchto sezónnych pracovníkov. Ale predsa len si myslím, že budeme musieť sa pozrieť detálnejšie na to, čo to znamená slušné ubytovanie. A pokiaľ ide o dĺžku pobytu, to je takisto výsostná kompetencia nášho výboru ja som navrhol, že by sme sa držali 6 mesiacoch v období 12 mesiacov a som skutočne rád, že EPP a ALDE podporili tento návrh vo svojich pozmeňujúcich návrhoch a myslím si, že Teraz máme skutočne široký koncenzus, čo sa týka tých 6 mesiacov. Takisto som si všimol, že členské štáty obhajujú na rade predlženie tejto doby 6 mesiacov, že by to bolo dlhšie, ale to je skutočne rozporúplné, či takéto dlhšie obdobia môžu byť ešte definované ako sezónne, sezónna práca. Samozrejme, bude sa prebiehať paralelne aj na rade tieto diskusie, to sme počuli, ale tento koncensus, ktorý sme dosiahli na tých 6 mesiacov kon, e, v rámci tých 12 mesiacov, tak to je prátka. Pokiaľ ide o kritéria a podmienky pre vstup, to je takisto výsostná kompetencia nášho výboru pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú pracovných e, kontraktov, poistení. To sú všetko pozitívne pozmeňujúce návrhy, kde e, sa zohľadňujú podmienky pobytu týchto sezónnych pracovníkov. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy si ešte detaľnejšie s denovými spravodajcami pozriem a preskúmam a zistíme aj to, či už v niektorých členských štátoch sú určité ustanovenia alebo právne predpisy, ktoré sú rovnako prísne ako tie, ktoré sa navrhujú nami alebo napríklad pokiaľ ide o pravidlá vstupu do šengenského územia, či tam v členských štátoch sú určité pravidlá, ktoré by boli podobné s tými, ktoré navrhujeme. Chceme tieto podmienky sprísniť a jednoducho chcem povedať iba toľko, že tieto pozmeňujúce návrhy si detálne pozriem a preskúmam. Spolupracujeme s výborom pre zamestnanosť. Je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú ochrany sezónnych pracovníkov. A to vítam, to sa týka samotnej podstaty tohto návrhu, pretože ide tu o ochranu tých najzraniteľnejších eh, sezónnych pracovníkov, aby sme vytvorili určitú stabilitu na pracovnom trhu aj v tejto oblasti a preto pokiaľ ide o inšpekciu a monitoring tejto situácie, pokiaľ ide o sprostredkovanie informácií sezónnym pracovníkom, aby aj títo mohli predkladať sťažnosti v prípade nespokojnosti alebo zlého zaobchádzania aby sme mohli dospieť do takej situácie, že by sme mohli sankcionovať zamestnávateľov, ktorí takýmto spôsobom by postupovali tomu sa budeme musieť veľmi citlivo venovať. Nechcem teraz hovoriť o konkrétnych detailoch, pretože viem, že budeme ešte hlasovať a návrh o sezónnych pracovníkov je dosť kontroverzný. Nechcem povedať, že nepopulárny, ale predsa len kontroverzný do istej miery. A preto by som chcel um, týmto ukončiť svoj vstup. Ak som sa nedotkol niektoré z tých oblastí, ktoré by boli, sa mali uviezť, tak možno to urobíme na stretnutí tieňových spravodacov, ale chcel som prezentovať určitú úvahu Nechcel som teraz hovoriť o jednotnom povolení, ale musíme jednoducho si uvedomiť, že aký kontext má tento návrh. A myslím, že pozmeňujúce návrhy nám aspoň dávajú príležitosť vytvoriť tú vyváženosť na jednej strane, pokiaľ ide o ochranu sezónnych zamestnancov v kontexte migrácie nezávisle od ekonomickej a hospodárskej situácie v Európskej únii. A na druhej strane zasa obavy, ktoré niektorí z našich kolegov majú a ktoré súvisia s tým, že čo vlastne neregulárna migrácia môže zo sebou priniesť a čo by mohlo negatívne ovplyvniť aj tento náš návrh. Takže chcem sa ešte raz poďakovať kolegovi Koferátimu z výboru pre zamestnanosť, ktorým sme spolupracovali a chceli sme spoluprácou zabezpečiť komplexnosť tejto správy, ktorú by sme mohli potom prezentovať aj tu na, v našom výbore. A týmto sa dostávam ku koncu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Moráš. Ďakujem pekne aj za prezentáciu pozmeňujúcich návrhov. Povedali ste to celkom správne. I to je iba prvé štádium, alebo jedno zo štádií, pokiaľ ide o diskusiu. Nemá to ešte nejaký finálny bod alebo koniec a budeme sa usilovať o to, aby to prebiehalo aj naďalej e, takýmto pozitívnym spôsobom. Vypočujeme si teraz aj predstaviteľov rady a komisie, ak sú ochotní vyjadriť sa. Vidím, že zo strany komisie pani Dan Schmidt, ktorá sa nachádza v priestnosti, áno. Takže nech sa páči, máte slovo k tejto dôležitej otázke, pokiaľ ide o vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na účel sezónneho zamestnania. Poprosím vás, buďte stručná. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem skutočne veľmi stručná. Chcem sa poďakovať pánovi Moraesovi a pánovi Koferatimu za pozmeňujúce návrhy aj ostatným členom Európskeho parlamentu. Zdieľam všeobecné pripomienky, ktoré v úvode uviedol. Myslím, že ide o citlivú zložku, ide tu o evaluáciu, ide vyhodnotenie špeciálne kategórie zamestnancov, ktorí potrebujú ochranu a skutočne si to vyžaduje našu pozornosť. Komisia sa snažila svojim návrhom dosiahnuť vyváženosť textu. Ústujem vás, že mali sme diskusie aj na komisie na to, aby sme našli vyváženosť toho znenia tohto textu, aby sme jednoducho uh, učinili zadosť všetkým tým obavám, ktoré tu boli prezentované. A množstvo pozmeňujúcich návrhov aj skutočnosť, že sa uberajú viacerými smermi, poukazuje iba na to, že táto zložka je skutočne komplikovaná a komplexná a môžeme to tu v parlamente ešte zlepšiť spolupráci s radou a chcem vás uistiť o tom, že komisia je tu na to, aby vám pomohla nájsť zhodu a kompromis. Čiže zdieľam tie všeobecné poznámky, ktoré ste tu uviedli a uvedomujeme si ich závažnosť. Budem stručná, prejdem iba k niektorým konkrétnym bodom, ktoré tu boli stanovené. Tie pozmeňujúce návrhy, tie poukazujú na tie najzávažnejšie témy, pokiaľ ide napríklad o otázku, či je možné prijímať prihlášky z územia členských štátov. To takisto mm, musíme zvážiť. Komisia mm, sa rozhodla, že budeme podporovať iba tých príslušníkov, ktorí prichádzajú spoza hranic Európskej únie. E, vychádzame z toho, že ide o dočasných zamestnancov, že prichádzajú do Európskej únie na obmedzené časové obdobie. Takisto si musíme uvedomiť, že celá táto navrhovaná schéma vychádza z tej podstaty dočasnej migrácie. Sú tu určité prvky tejto schémy, ktoré pravdepodobne budú musieť byť revidované, ak rozšírime to obdobie, pretože neobsahujú ešte otázky súvisiace s rodinou. Hovoríme o dočasnej migrácii a to si musíme uvedomiť. A pokiaľ ide definície sektorov, to je takisto veľmi dôležitý bod, o ktorom sme dlho hovorili, keď sme pripravovali tieto diskusie v kontexte prípravnej fázy. Musí, máme tu definíciu aktivít, ktoré závisia od tých sezónnych prác a komisia chce zároveň eh, byť jasná na to, aby zabezpečila eh, to, aby všetci sezónni zamestnanci spadali do tej definície sezónnej práce a aby sme zohľadnili všetky špecifika jednotlivých členských štátov, ktoré už majú predpis. Takže definícia sezónnej práce súvisí s sektormi, so sektormi, ktoré nedefinovali sme zoznam sektorov v našom znení textu, a myslím si, že myšlienka zaangažovať sociálnych partnerov v definícii je možno dobrý nápad. A pokiaľ ide o taký uzatvorený zoznam, k tomu sme sa nepriklonili, pretože sme si mysleli, že dáme určitú flexibilitu aj členským štátom, aby zohľadnili svoje vlastné potreby a potreby vlastných pracovných trhov. A pokiaľ ide o pracovné podmienky, e, tu sú určité požiadavky, ktoré skutočne súvisia s takým uzatvoreným zoznamom. Na jednej strane by to zabezpečilo ochranu takýchto zamestnancov, na druhej strane si musíme uvedomiť, že tu je myšlienka, ktorá súvisí s vytvorením jednoduchej a atraktívnej schémy, aby sa táto schéma potom aj využívala, pretože ak po, už hovoríme o podmienkach, tak vždy to môže súvisieť aj s rizikom, že takáto schéma sa potom nebude využívať. A pokiaľ ide o dĺžku pobytu, je to návrh komisie. Komisia navrhuje 6 mesiacov e, v danom kalendárnom roku a respektíve v období 12 mesiacov. Takisto sme zobrali do úvahy aj situácie, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch. Sú to členské štáty, ktoré majú limity od, 6 až, od 3 až 6 mesiacov a dokonca v niektorých sú návrhy až na 9 mesiacov. Komisia navrhla tých 6 mesiacov na to, aby našla určitú zlatú strednú cestu a vyhovela členským štátom pokiaľ ide o ochranu sezónnych pracovníkov, ich ubytovanie, to sú takisto dôležité otázky. Tu sme to koncipovali dosť všeobecne, možno by si to vyžadovalo aj detálnejšie e, znenie textu, avšak ak je tu ak je tu určitý záujem o zdetailnenie tohto textu, tak môžeme vychádzať za Zaki Communautaire a môžeme využívať tie informácie, ktoré sú obsiahnuté už v znení tohto textu. Teraz nebudeme hovoriť o detailoch ostatných bodoch, pokiaľ ide o inšpekciu a monitoring, potrebu informácií, to je takisto dôležité. Viete, že o pár mesiacov chceme spustiť portál o imigrácii, ktorý bude sprostredkovať všeobecné informácie, a ktorý bude prepojený aj s národnými stránkami venovaným imigrácii, na to, aby tam ľudia našli konkrétne informácie o pravidlách jednotlivých členských štátov. Ako viete, ešte všetko to nie je regulované na úrovni Európskej únii, tak aby títo zamestnanci a záujemcovia o sezónnu prácu a migráciu mali konkrétne a platné informácie. Ďakujem pekne a pokiaľ ide o pobyt, pani Agniecka, pokiaľ je o predsedníctvo, z predsedníctva sa chce vyjadriť, predstaviteľka predsedníctva. Ďakujem pekne za udelenie slova. Chcela by som sa poďakovať za všetky vaše návrhy. Ďakujeme spravodajcom, ktorí sa s nami už stretli a ktorí sa k tejto smernici vyjadrili. Pokiaľ ide o stanovisko rady, nebudem zachádzať do podrobností, pretože to prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre integráciu a migráciu a vyhosťovanie, to sa bude konať 13. a 14. septembra. Potom vám predložíme ďalšie informácie, takže ďakujem, to je z mojej strany všetko. A teraz máme možnosť diskutovať. Otváram diskusiu. Pán Koferaty sa prihlásil o slovo. Nech sa páči. anche gli altri che nella funzione di shadow, i relatori di altri. A chcem poďakovať taktiež eh, aj ostatným, ktorí prispeli eh, k vylepšeniu materiálu, či už materiálu v rámci tohoto výboru, alebo aj iných. Aj pani Papadopoulou. Z našej strany sme vynaložili veľké úsilie. Je to delikátna téma, vzhľadom na to, že v minulosti neexistovala legislatíva vlastne sa umožnilo tým pádom, že proste vznikli situácie, kedy ľudia trpeli. A aj pokiaľ ide o vzťah zamestnanec, zamestnávateľ. Takže vzhľadom na témy, ktoré sa tu niekedy prednesú, tak myslím, že v tejto sme pokročili celkom dobre. Pokiaľ ide o samotnú aplikáciu, myslím, že samotné uplatňovanie sa má týkať samozrejme aj ľudí, ktorí sú z krajín mimo EÚ. Ale hovoríme tu o prechodnom ustanovení. O takom, ktoré by sa týkalo len prvého pobytu. Respektíve išlo by o osoby, ktoré už sú v Európe. A potom by tu bola príležitosť pre to, aby sa mohli vykonávať aktivity typu sezónnych prác predovšetkým. A tieto osoby práve chcú vykonávať takúto prácu. Čiže preto je dôležité, aby ten e, predpis bol správne sformulovaný. A ak súčasné návrhy e, nebudú obsahovať to prechodné ustanovenie, tak by e, to nemuselo byť v praxi veľmi hladké. Okrem toho, v ktorých sektoroch sa to bude uplatňovať, v ktorých odvetviach. E, ja som veľmi presvedčený o tom, že treba jasne stanoviť tejto smernici tie hlavné črty a členské štáty by mali potom detaily si stanoviť sami. Pri určení jednotlivých odvetví to by sa dalo urobiť cestou príslušných právnych ustanovení. Ale čo je najdôležitejšie, je to, že sociálni partnery potvrdia vlastne to, čo my robíme. Musíme ich samozrejme zahrnúť do tohoto flexibilného prístupu, a ide o to, aby títo predstavitelia, tí, ktorí zastupujú zamestnávateľov a podniky, musia vlastne súhlasiť s tým, čo sa deje. A aby, aby teda mali tiež svoje vstupy, aj tieto subjekty, do procesu vytvárania tejto medzinárodnej legislatívy. Čiže keď ide o nariadenia na európskej úrovni, tak samozrejme musia tam byť aj e, zohľadnené vstupy zo strany sociálnych partnerov. A okrem toho sa tam potom doplnia tie e, detaily, ktoré súvisia s rozdielnosťami v jednotlivých členských štátoch. Myslím si ale, že keď sa pokúsime e, mať smernicu, ktorá bude jasne štrukturovaná a budeme mať vstupy od zainteresovaných strán, aj zo strany členských štátov, myslím, že dospejeme ku priechodnému riešeniu. A na záver chcem povedať e, vo vzťahu ku časovému obdobiu. To sme už tiež spomínali. Myslím, že návrh, že z počiatku by to malo byť 6 mesiacov v rámci jedného roka, myslím, že to je dobré. Možno tých 9 mesiacov treba by bolo lepšie, ale ja sám by som dal prednosť tomu kratšiemu obdobiu. Prečo? Preto, lebo i v opačnom prípade by sme vlastne podkopali e, samotný význam existencie tohto nástroja. Takže sú určité sezónne práce, ktoré nesúvisia jednoznačne e, s nejakou konkrétnou sezónou, napríklad v oblasti cestovného ruchu. Ja vo vzťahu k zimnému obdobiu. Alebo e, treba oblasť zeleniárstva. Väčšinou je to leto, ale niekedy je to na jar, niekedy je to neskôr, kedy dochádza k zberu. Trebárs. Takže keď si vezme kalendárny rok, tak e, trebárs hlavne hovoríme o polnohospodárskych sezónnych obdobiach, ale niekedy v súvislosti s cestovným ruchom to môže byť hocikedy v roku. Takže tam potom môžeme hovoriť o značnom počte mesiacov ako období a treba to riešiť cestou konsenzu, teda na niečom sa dohodnúť. Nemyslím si, že sú tu nejaké konflikty oproti tomu pôvodnému návrhu, teda oproti tomu, čo navrhovala komisia, len sa snažíme nájsť také riešenie, ktoré bude v praxi efektívnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Papadopulu má slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Musím povedať, že toto je naozaj veľmi citlivá otázka a musíme tu nájsť tú správnu rovnováhu, aby sme mali k tejto otázke ozaj taký komplexný prístup. Môžem povedať, že náš názor na túto vec vlastne už je aj druhý, aj vychádzajúc zo stanoviska výboru FEM, môžeme povedať, Áno, súhlasíme s tými obavami, na ktoré poukázal pán Moraes. A je to vec, ktorú musí Európska únia riešiť. Mnohí z týchto pracovníkov sú vlastne ženy a tam sú teda ďalšie výzvy, ktoré treba riešiť. Napríklad aspekt e, eh, vykoristovania Eh, žien ako sezónnych pracovníkov vo vzťahu k tomu, koľko zarobia, alebo že majú neadekvátne ubytovanie. A tieto ženy čelia mnohým problémom aj v súvislosti s tehotenstvom alebo s výchovou detí a niekedy dochádza k sexuálnemu obťažovaniu alebo k sexuálnemu eh, vykoristovaniu. Takže pokiaľ ženy ako sezónnych pracovníkov, na nich, na ne, pardon, teda dopadá eh, ťarcha situácie viac než na mužov. Takže tento aspekt by sme mali taktiež zohľadniť v tomto stanovisku. Aj z hľadiska financií, aj z hľadiska prístupu k informáciám musíme poskytnúť pomoc ženám ako sezónnym pracovníkom. Niekedy povedzme sú aj analfabetky a nemajú prístup k informáciám a preto je potrebné tie informácie k tým ženám dostať. Pokiaľ ide o monitorovanie a sledovanie a, a tie mechanizmy, ktoré sa používajú na sledovanie, tak e, treba mať také riešenie, ktoré povedzme v situáciách, kde ženy sú obeťami vykoristovania, aby nemali obavu domáhať sa svojich práv, aby proste, e, aby bolo jasno, ako sa dajú hlásiť takéto prípady vykoristovania. Slovo má pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pán predseda. Viem hovoriť po grécky, aby som mal hovoriť presnejšie a rýchlejšie. Takže v prvom rade chcem poďakovať pánovi Moraesovi za jeho výborné stanovisko, ktoré predniesol a ďakujem aj pánovi Konferatému za spoluprácu. Doteraz sme viedli viacero diskusí aj so spravodajcom, aj s tieňovým spravodajcom. Pokiaľ ide o EPP, môžem povedať, že je nám jasno, akým smerom sa uberať. Čiže otázka sezónnych pracovníkov je nesmierne vážna téma a máme pocit, že všetci máme mať záujem na riešení tejto otázky. Proste existujú prípady, kedy dochádza k vykoristovaniu a tieto treba okamžite riešiť. Proste tento jav musí prestať, to vykoristovanie. A preto potrebujeme nájsť dobrý vyvážený rámec, aby sme dosiahli ochranu pre tieto osoby a aby sme dosiahli aj vlastne plnenie v jednotlivých členských štátoch. Čo to znamená? Ide o to, že sa musíme vyhnúť akémukoľvek zneužívaniu týchto ustanovení v budúcnosti. Preto súhlasíme aj s postojom a prístupom komisie uh, ohľadne potreby tejto smernice, že by sa týkala v podstate len uh, osôb alebo štátnych príslušníkov z tretich krajín. No ale vieme, že mnohí tu prítomní, a nad týmto sme sa tiež zamýšľali, mnohí vlastne položili otázku, že čo s tými ľuďmi, ktorí už sú v Európe a povedzme majú tu aj pobyt a vzhľadom na nezamestnanosť a finančnú krízu vo svojej krajine e, proste pracujú tu a začali ako sezónni pracovníci a majú tak záujem pracovať v EÚ. Proste musíme riešiť aj tieto problémy, týchto osôb. Ale chcem jasne vyjadriť, že keď tu máme osoby, ktoré v rámci teritoria EÚ pobývajú e, zákonným spôsobom, tak to je tiež taká aktuálna otázka. Napríklad je to náhle ťažké, keď má niekto dočasné povolenie na pobyt v krajine EÚ, aby išiel do inej krajiny, má problémy ísť do inej krajiny na dlhšie obdobie než 3 mesiace, pretože tam je to obmedzenie zo stranu Schengenského kódexu. Ako už eh, som povedal, ak chceme takéto riešenie pre sezónnych pracovníkov, tak musíme taktiež otvoriť otázku Schengenského kódexu. Ak eh, ide o osoby, ktoré zotrvávajú na území EÚ dlhšie obdobie, a potom musíme skúmať aj, aké má nároky a povolenie pracovať v inom štáte EÚ. Pred odchodom na letné prázdniny sme v našom výbore diskutovali aj o možnosti povolenia a poskytnutia azylu pre takýchto ľudí. Hovorili sme vlastne aj o problémoch, ktoré súvisia s týmto azylovým balíkom. A myslím, ak chceme skúmať tieto otázky a aby vlastne tieto otázky sa riešili aj v súvislosti so sezónnymi pracovníkmi, tak by to bolo vlastne v rámci toho azylového balíka, nie v rámci balíka, ktorý sa týka e, sezónnych pracovníkov. Čiže e, chcem hovoriť o tom, že chceme práve rešpektovať to, čo hovorí komisia vo svojich ustanoveniach ale okrem toho sa chceme teraz zamerať na túto otázku konkrétne a okrem toho tam prídu ďalšie rozvetvenia smerom na iné konkrétne aspekty legislatívy. Určite v plnej miere súhlasíme s tým, že by mala existovať nejaká preferencia a nakoniec toto sme predložili aj písomne, že by mala existovať preferencia ohľadne tých zamestnancov, ktorí legálne pobývajú na území EÚ. A toto samozrejme nikto nespochybňuje, ale pokiaľ ide o zdokumentovaných pracovníkov, a to už tým končím, ja navrhujem toto. Predstavme si, že príde niekto nezákonne do krajiny EÚ, ak umožníme týmto ľuďom určitú možnosť, aby sa vrátili domov, alebo aby na určitý čas sa ich pobyt zlegalizuje, tak vlastne tá nezákonnosť, čo s tou? Ke, vlastne, e, keby by vstúpili ako nezákonným spôsobom na e, územie EÚ a pobyt sa potom zlegalizuje, tak aké posolstvo to vyšle? Aký signál to vyšle? Takže toto sú veľmi dôležité témy a dôležité otázky a týkajú sa ľudí zo Severnej Afriky, ale aj z iných častí sveta. Čiže aký signál vyšleme? Povie sa, ale choďte tam, však je tam možno, niečo, niečo tam už urobíte, keď sa tam dostanete do EÚ. A nakoniec vieme, že aj doteraz dochádza k značnému zneužívaniu azylového systému, povedzme, keď ľudia nemajú nárok na azyl za normálnych podmienok, ale predsa sem prídu a uchádzajú sa o azyl snažia sa dostať cez nejaké medzery v legislatíve, v tom zmysle, že by na pololegálnej úrovni mohli zotrvať v EÚ. Takže otázka tu je, že keď sa budeme snažiť riešiť relatívne malé počty ľudí, sezónnych pracovníkov teda, či týmto neotvoríme ďalšiu veľkú medzeru ktorá umožní legalizáciu mnohých nezdokumentovaných pracovníkov alebo osôb. Čiže nejde len o sezónnych pracovníkov, ale aj o iné ďalšie kategórie osôb. Takže v podstate, čo chcem povedať? Ide o to, že naše pozmeňujúce návrhy, podobne ako aj pozmeňujúce návrhy iných poslancov, sa uberajú tým smerom, na ktorý poukázal aj spravodajca. Ide o ochranu sezónnych pracovníkov. Samozrejme, chápeme tieto problémy a chceme poukázať na ne a chceme vytvoriť určitý rámec, ktorý bude vlastne uplatniteľný aj v členských štátoch. A tešíme sa na vyjadrenie ďalších kolegov a tešíme sa na diskusiu na budúci týždeň a veríme, že sa nám všetkým podarí dohodnúť sa na pozitívnych záveroch pre všetkého. Fini? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela ešte raz vrátiť k otázke, prečo vlastne potrebujeme pravidla alebo prečo chceme pravidla pre sezónnych zamestnancov. Podľa nás potrebujeme sezónnu prácu, ktorá bude uprav, upraven, právnymi predpismi upravená. A bohužiaľ, ešte tu máme situácie, kde ľudia pracujú za neludských podmienok a to jednoducho musíme ukončiť. Musíme jasne povedať, že Európa akceptuje e, skutočná, že sme kontinentom, ktorý je zdrojom zárobkov aj pre takých, ktorí majú menšie, menšie vzdelanie, a prichádzajú z tretich krajín. Sú takí ľudia, ktorí si takýmto spôsobom chcú zarobiť a chcú jednoducho pracovať na našom kontinente. Ak chceme v tejto oblasti niečo urobiť, tak to musíme urobiť predovšetkým, pokiaľ ide o kontrolu dodržiavania podmienok na, pracovných, na pracovnom mieste, na pracovisku. Ja s kolegyňou predložím konkrétny návrh, ako si to predstavujeme. To je to, čo nám doteraz ešte stále chýba. Takže môžeme si to rozmyslieť aj, môžeme aj iné návrhy vrhy predkladať, ale ak jednoducho členské štáty sa nebudú pozerať alebo nebudú brať do úvahy to, čo sa deje v jednotlivých e, podnikoch alebo farmách, tak nebudeme mať nikdy e, účinný systém. Vytvárame tým určité otvorenie, otvorený priestor pre nelegálnych e, imigrantov, ktorí sa potom neskôr môžu, môžu zlegálniť svoju pobyt. Ale myslím si, že v budúcnosti by sme mali mať takých imigrantov, ktorí, aj keď prídu na obmedzený čas, by mali pracovať legálnym spôsobom. Predstavte si situáciu, niekto sa prihlási na 6 mesiacov, vieme, kde, odkiaľ pochádza, poznáme meno, dozvieme sa aj o rodinných e, podmienkach a potom sa vráti po 6 mesiacoch táto osoba do krajiny pôvodu. Ale to sa dá urobiť iba vtedy, ak budú kontroly skutočne fungovať Členské štáty zatiaľ ešte stále hovoria, že to si my odkontrolujeme sami, to je naša úloha. Ak to neupravíme takýmto spôsobom, tak potom máte možno pravdu. Možno je to skutočne diera v hraniciach, ktorú organizujeme my pre nelegálnu imigráciu. A to potom bude naša chyba. Ja by som skutočne bola rada, aby sme túto možnosť využili, aby sme zlegálnili pobyt nelegálnych imigrantov, ale myslím, že budem o to musieť bojovať ešte dosť dlho. Úplne rozhodujúce je to, že my ideme do toho s, s úmyslom vytvorenia systému pre e- celú Európu, aby sme v budúcnosti nepotrebovali ľudí, ktorí prídu na naš, do, na, za, do našich priestorov nelegálnym spôsobom a Týmto spôsobom vlastne ponúkneme takýmto imigrantom príležitosť vybudovať si tú existenciu. To je prvý krok, prvý z krokov na to, aby sme upravili pracovnú migráciu, ktorá je nad rámec iba tejto sezónnej imigrácie. Často to nesúvisí iba s sezónnou imigráciou. Áno, hovorí pán predseda. Musíme si uvedomiť, že už teraz prišlo viacero poslancov do sály, pretože sa chcú zúčastniť hlasovania, ktoré e, malo sa začať o 3 na 11, avšak ešte stále tu je prihlásených zo pár rečníkov a preto vás chcem požiadať, aby ste boli skutočne struční. Pani Ernst, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tá sezónna práca to je tak ako so zajacom a ježom. Najprv tu bola sezónna práca a teraz prichádzame my, ktorí to chceme nejako upraviť, pretože sezónnu prácu, ktorú tu už máme, tak ju chceme pozmeniť, pretože častokrát zamestnávateľia takýchto sezónnych zamestnancov vykoristujú Išlo tu o mm, dumpingové platy a častokrát tu ľudia pracovali takmer v podmienkach, ako keby boli otroci. Musíme sa nad tým celým zamyslieť. Ja si nemyslím, že cirkulačná migrácia bude v budúcnosti fungovať. Môžeme takýto termín 10 e, krát ešte vymyslieť, môžeme ospevovať ho áriami, ale cirkulárna, cirkulujúca imigrácia jednoducho nefunguje neexistuje. Iba úplne v malých, malom počte prípadov. A preto si musíme povedať, čo vlastne chceme dosiahnuť v kontexte sezónnych zamestnaní. Keď Papa, Nikol, pán, Papa Nikola hovorí, že tí, ktorí už sa nachádzajú na našom území, a majú iné podmienky pre, na prácu, tak to jednoducho nie je tak. Napríklad v Nemecku máme veľké množstvo ľudí, ktorých tam trpíme, ktorých nevyhostíme, ktorí žijú v Nemecku celé roky, ale zatiaľ nemajú jednoducho možnosť nájsť si ďalšiu prácu. A takýto existujú aj v iných krajinách, ale myslím si, že v Nemecku máme takúto skupinu a nemôžeme s tým nič urobiť. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, či skutočne je to zmysluplné toho, čo sa usilujeme. Či by sme či sa uberáme tým správnym smerom. Ale ja si myslím, že zlegálnenie sezónnej práce je dôležité pretože častokrát ide o prácu, ktorú naši vlastní občania takúto aktivitu nebudú vykonávať alebo nechcú vykonávať. Takže mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo vlastne chceme dosiahnuť. A druhá vec, je pre nás veľmi dôležité, aby pracovné podmienky boli jasne definované na základe um, určitej platformy, Napríklad musíme sa držať uh, článku 153. Hovorí sa tu o viacerých právnych predpisoch, ktoré musíme zobrať do úvahy na to, aby sme mohli skutočne vychádzať, pokiaľ ide o, def- pokiaľ ide o definíciu sezónnej práce a podmienok, ktoré sú preto dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme jednoducho v našich pozmeňujúcich návrhoch za komponovali všetko to, čo tam má byť, aby sme sa nedostali do situácie, kedy budeme mať mm, také momenty, kedy budem, mm, kde by to bola diskriminácia na základe rasy alebo niečoho iného. Takže skutočne musíme zobrať všetky okolnosti do úvahy. A sezónna práca, čo to je vlastne? Ja som napríklad bola na dovolenke e, pri Severnom mori a tam mi povedali, že sezónna práca je e, okrem zimy vo všetkých ostatných ročných obdobiach. Čiže čo je to vlastne sezónna práca? Čo je to sezóna? To je veľmi ťažké definovať termín sezóna. A potom je ťažké stanoviť aj, či potrebujeme iba 6 mesiacov, alebo viac mesiacov, alebo dlhší časový priestor. Možno by sa to dalo celé upriamiť nejako sektorovo, možno to by malo zmysel. Ja ešte rada využijem príležitosť a porozprávam sa s tíňovými spravodajcami, pretože ešte sú tu body, ktoré sú pre mňa dosť sporné a nejasné. A čo je pre nás takisto veľmi dôležité, sú jasné požiadavky vo vzťahu k zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnávateľia, predložili sme viaceré požiadavky, aby vychádzali z určitých predpisov, ktoré sú platené tých členských štátov, mohli by sme mohli to zosumarizovať a zakomponovať ich úlohu v tomto predpise tak, aby sme zobrali do to, čo je platné v členských štátoch. Musíme preložiť začiatok, začiatok hlasovania, takže pre, začneme o 11. hovorí pán predseda. Ešte stále tu máme troch rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Poprosím vás, zostanete iba minútu, aby sme skutočne mohli ukončiť túto diskusiu a mohli potom si vypočuť ešte záverečné slova pána Moraesa. Pán Mulder, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, ale mali ste to povedať na začiatku, že to takto bude a nie až na konci. Oceňujem prácu dvoch koordinátorov. Naozaj by sme mali nájsť maximálny konsenzus a spoločného menovateľa tejto skupine. Myslím, že by sme sa mali obmedziť na ovocinárstvo, turistiku a poľnohospodárstvo. Sociálni partnery možno by mohli pripomienkovať, ale neviem, či súhlasím s tým, čo povedal Claude Moraes. Áno, nelegálna práca v Európskej únii by nemala existovať. V celej Európe to vytvára zlý dojem, že sú tu ľudia nelegálne. Minimálne štandardy práce, ubytovanie, samozrejme toto by malo platiť. A čo sa týka zmluv, tam by mali byť uvedené aj náklady na návrat do domovskej krajiny, odkiaľ robotníci, pracovníci pochádzajú. A takisto som za obmedzenie z 6 mesiacov na 3. To je tá jedna minúta, ktorú ste mi dali, pán predsedajúci. Ďakujem vám pekne, pán Mulder, že ste to hovorili tak stručne, ale ja sa snažím byť flexibilný čo najviac. Ale keď zasa poviem, že treba hovoriť len krátko a trvám na tom, keby som to neurobil, tak riskujeme to, že sa nedostajeme k hlasovaniu. Teraz má slovo pán Vilker. Ďakujem pekne, pán predseda. Vieme, že ide o veľmi citlivú otázku. Keď hovoríme o sezónnych zamestnancoch, vieme, že musíme zohľadniť viaceré potreby, či ide o záujmy zamestnávateľov alebo zamestnancov. Je to skutočne veľmi komplexná záležitosť, ale neželám si nasledovné. Nemôžeme tu diskutovať o smernici, o sezónnej práci a zároveň hovoriť o legalizácii nelegálnych zamestnancov, o všetkých možných ostatných témach, ktoré sa dostali do diskusie. Ide tu hlavne o zamestnávanie sezónnych zamestnancov a tým je to celé jasne stanovené. Takže varujem vás pred tým, aby sme to celé nemiešali. Tri pripomienky pokiaľ ide o obdobie. Myslím si, že ide tu o to, aby sme brali do úvahy skutočnosti a boli flexibilní v jednotlivých členských štátoch. Máme takých zamestnancov, ktorí pracujú buď v zime alebo v lete, ale nemôže sa to brať do úvahy v kontexte kalendárneho roka. Mali by sme kalendárny rok nahradiť obdobím 12 mesiacov, pokiaľ ide o znenie a týmto spôsobom vlastne zabezpečíme flexibilitu, ktorá zohradní aj potreby jednotlivých členských štátov. A 9 mesiacov by bolo tým obdobím, ktoré by bolo maximálnou hranicou. Druhá podmienka sa týka odmietnutia e, prihlášky alebo žiadosti zo strany ktorého členského štátu. Aj tu by sme mali mať flexibilitu a až pri opakovanom porušení národných predpisov by malo potom dôjsť k určitému zamietnutiu a nie už pri prvom tak ako to je momentálne predkladané zo strany komisie. A tretia skutočnosť sa týka povolenia, eh, povolenia aby, že by zamestnanec zmenil zamestnávateľa alebo predlžil si eh, prácu. Pokiaľ ide o nejakého hoteliera, Napríklad, ak pozve zamestnanca, tak musí počítať s tým, že práca musí byť zabezpečená. Nie, že príde zamestnanec a potom bude pracovať v inom podniku. V rámci určitého zabezpečenia podmienok nemalo by byť možné, že by jeden podnik na 14 dní prijal e, takéhoto sezónneho zamestnanca a potom po 14 dňoch by zabezpečil zmenu pracovných podmienok a zamestnávateľa, pretože si to vyžaduje potreba v danom regióne alebo v danom štáte. Takže to by sa nemalo diať. To sú tie tri poznámky, ktoré som chcel uviesť. Pán Bronx, nech sa páči. Uh, Keď sa zamestná sezónny zamestnanec, ako často si vie prečítať lokálne inzerovanú prácu. Ak niekto z tretej krajiny sa zamestná a neexistuje taký lokálny človek, ktorý by dokázal vykonať tú prácu, ako máme zaručené, že ten lokálny tam síce je, ale využíva sociálne dávky? Naozaj škandalozne nízke platy umožňujú, aby sa takéto veci diali a na, namiesto toho, aby sme podporovali lokálnu zamestnanosť a dostávali ľudí z dávok, tak zamestnávame za veľmi nízke ceny tých, ktorí pochádzajú z tretich krajín. Potom máme vysokú nezamestnanosť domácich, pretože zamestnávateľia zamestnajú tých, ktorí sú ochotní sa nechať vykorisťovať. To sú tí z tretich krajín. A to sú ľudia, ktorí využívajú týchto ľudí nie ako ľudí, ale ako pracovnú silu nehumánnym spôsobom. Keď sa skončí sezóna a už nie viac sociálnej prá- sezónnej práce, tak to slúži len ako výhovorka, pretože tí ľudia zostanú v daných krajinách. Teraz sa vrátime k pánu Klaudovi Moralesovi, ktorý zakončí našu diskusiu, hovorí predseda. Pán Morales hovorí, nechcem ešte predlžovať čas, ktorý sme venovali tejto diskusii. Vidím, že tie nevyspravodajcovia majú jasný obraz o našej práci. Niektoré oblasti sú ešte stále ambivalentné. Vypočuli sme si všetky stanoviska. Pre mňa je celkom ľahké vidieť tie sporné body. Na budúcu stredu sa stretneme a som rád, že som mal možnosť si vypočuť túto diskusiu. Chcem poďakovať jedným spravodajcom a 20 ďalším poslancom tohto výboru, ktorí predložili pozmenujúce a doplňujúce návrhy za to, že majú úprimnú záujem o túto problematiku. Ďakujem pánu Koferatimu a pani Papadopoulos za ich názory a všetkým ostatným, ktorí som nepoďakoval. Ďakujem tomuto výboru. Thank you. Thank you, Mr. Moraes. Ďakujeme, pán Moraes, že ste nám takto pomohli skrátiť diskusiu a teraz prejdeme priamo k nášmu hlasovaniu o zmenách v rozpočte. Máme tu hlasovací zoznam. Spravodajka Kyňa, pani Franciska Keller nám ho navrhla. Chcete niekoľko úvodných poznámok, alebo začneme hneď hlasovať? Nechcem veľmi uvádzať tému, je to rozpočet, je to jasné. Chcem len povedať, že tu je chybička v hlasovacom zozname na strane 3, kde na hlasovacom zozname je 5, 6, 4, 6 a 5, 6, 4, 7, ktoré sú identické a stanovisko spravodajkyne je mínus a nie plus. Posi prosím, opravte 5, 6, 4, 6 a 5, 6, 4, 7 sú identické. Je to mínusko v tomto riadku. To je moje stanovisko, neviem, aké je vaše. Okay. Okay, Mrs. Gons, Mrs. Gons, Pani Gens, Chcete stiahnuť svoj pozmenujúci návrh? Ďakujem za slovo. Chcela by som povedať, že chcem stiahnuť pozmenujúci návrh 5, 6, 7, 4, ale môžeme o tom hovoriť, keď sa k nemu dostaneme. Ďakujem. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 4. Na ktorej strane? Na strane 6. To je všetko. Ďakujem. Pokračujeme teda hlasovaním, hovorí predseda. Dúfam, že každý má svoju hlasovaciu kartu na elektronické hlasovanie. Okay. Then we are getting started. By amendment... Začíname pozmeňujúcim návrhom. 5600. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 56 01 56 27 identické, kto je za ne? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Pozmienujúci návrh 5 6 2 8 to je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Pozmienujúci návrh 5 6 02 spolu s 5, 6, 2, 9, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? To sa zdržal hlasovanie. Prijatý. Oba sú prijaté. 5, 6, 3, 0. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 5, 6, 3, 1. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 5603 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 2. za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o 2, Začíname hlasovať. Moja kartička nefunguje, aspoň sa to tak zdá. Teraz už funguje. 22 je proti. Kto je za? 22 je za, prepačte. 16 je proti. Kto bol proti? Yes. 22 voči 17 ani vaša hlasovacia kartička nefunguje? Takže 18, keď hlasujete, a va- vaša kartička pani Ernst alebo zariadenie? Takže stále je to 22 voči 19 proti, 22 za, 19 proti. Budeme to opakovať, to hlasovanie. Ešte raz si zapakujeme toto hlasovanie. Je to 22, 19, alebo sa rozhodneme, že to je prijaté? Je to prijaté. Prechádzame k 5633. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 5, 6, 3. Teraz si overíme ešte stále 5, 6, 3, 3, pretože to nebolo jasné. Overujeme elektronicky. Končíme s hlasovaním. 26 za, 16 T zamietnuté. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 5634, ktorý vypadol. 32 bola prijatá a preto 5634 vypadáva. Prepačte mi. P604 nevypadla, takže ešte o nej musíme hlasovať. 5604. Kto je za ňu? Proti nej. Takže je zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 5, 6, 3, 5. Kto je za? Kto je proti? Myslím si, že je zamietnutý tento návrh. Overíme si to. Dobre, overíme si to. 5, 6, 3, 5. Začíname hlasovať, prosím. Hlasujeme, prosím. Skončíme hlasovanie. 24 ku 20. Tento pozmeňujúci návrh je prijatý. 5, 6, 3, 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 5, 6, 0, 5 ktorá vypadáva, preto prechádzame k 5606, kto je za, proti, kto sa zdržal. Overíme si to, overíme si to. 5606, hlasujeme elektronicky, začíname hlasovať. Teraz skončíme s hlasovaním. 22, 22. Takže zamietnuté. 50, 5, 6, 3, 7. za, proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeniaci návrh 5, 6, 3, 8 vypadáva. Teraz 5, 6, 3, 9 a 5, 6, 4 sú identické. Kto je za ne? Proti ním. Zdržal sa niekto hlasovania. Oba sú prijaté. Teraz 5, 6, 0, 7 za. Proti. Zdržali sa? Myslím, že to je zamietnuté. Prechádzame k 5641 a 5642, ktoré sú identické. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Oba sú prijaté. 5, 6, 0, 8. Tu máme hlasovanie po častiach. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za ňu? Proti nej. Tu sa zdržiava hlasovania. To si overíme elektronicky. O prvej časti hlasujeme teraz. Hlasovanie končí. 26 ku 18. To, táto časť je prijatá. A teraz o druhej časti. Kto je za ňu? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Teraz prechádzame k 5, 6, 4, 3. Kto je za? proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. 5609 za, proti, to sa zdržiava, zamietnutá. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Myslím, že je zamietnutý, ale Áno, 5, 6, 4, 5 za. Proti. Zdržiava sa zamietnutý. A teraz 46 a 47 identické, kto je za. Proti. To sa zdržia, zdržal. Je, oba sú zamietnuté, ale si to overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujeme elektronicky o 50 5, 4, 6 a 4, 7. Končíme hlasovanie o týchto dvoch pozmeňujúcich návrhoch. 23 ku 21. Prijaté sú oba. Prijaté. Teraz 5, 6, 4, 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 5, 6, 10 za. Proti zdržiavajú sa, zamietnutý. 5, to je za, to je proti, to sa zdržiava, prijatý. P6 11. Nie. P611 vypadáva. P650 vypadáva. Ideme hlasovať za 5651. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. Pozmenujúci návrh. 5653. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 5654. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 13. 5613. Za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Hlasujeme teraz. 5613. Končíme hlasovanie. Výsledok je 20 ku 25. Tento je zamietnutý. Návrh 5655. Za. Proti. Držiavajú sa. Prijatý. 5656, to je za, to je proti, kto sa zdržiava, prijatý. 5, 6, 5, 6 vypadáva, ďalší, ďalšie sú stiahnuť. 5, 6, 6, 0, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 5, 6, 6, 1, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 14 za? Proti? Zdržiavajú sa? Zamietnutý. 15 za? Proti? Zamietnutý. 62 za, proti, kto sa zdržal? Myslím, že prijatý. 62 je prijatá. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, kto sa zdržal prijatý. 66 Hlasujeme tu o poznámke. O 65-ke vlastne hlasujeme, prepačte, od pána Maldera. Vraciame sa k 65-ke, kto je za ňu? Proti? O 65-ke hlasujeme, hovorí predsedajúci, ktorá bola zmenená pánom Malderom. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Teraz 66. -ka. Za. Proti. Zdržiava sa prijatý. 16. Za. Proti. Zdržiavajú sa prijatý. 17. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. Overíme si 17. Elektronicky hlasujeme. Nech sa páči. Teraz končíme elektronické hlasovanie. Výsledok je 20 7 za, takže je 17 prijatá. 18 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 19 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 20 za, proti, zdržiava sa niekto, prijatá. 21 za, proti, kto sa zdržiava, prijatá. Teraz 67. Kto je za? Aha, prepačte, 22. Preskočil som, ospravedlňuje sa predseda. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Prijatá. Až teraz 67. Kto je za ňu? Proti, kto sa zdržiava? Zamietnutá. Teraz 23 a 68 sú identické. Kto je za tieto dva? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Zasa dva identické 24 a 69. Kto je za ne? Proti zdržali sa, prijaté. 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. 71 za, proti, zdržali sa, prijatá. 72 za, proti, zdržali sa, prijatá. 25 za, proti, zdržali sa, prijatá. 26 za, proti, zdržali sa, prijatá. 73 za, Overíme si elektronicky. Poprosím, hlasujte o 26. Vraciame sa k 26. 5626. Končím hlasovanie k tejto 26. 27. 18, čiže prijatá. A 73 až teraz, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Teraz prechádzame, aspoň si myslím, k návrhu, predbežnému návrhu. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 2, za? Proti, zdržali sa prijatý. Nie? Nie je prijatý? Overíme si to elektronicky. Elektronicky hlasujeme k pozmeňujúcemu návrhu 2. Začíname hlasovať, prosím. Oznamujem koniec hlasovania. Výsledok je 22 ku 21 prijatý. Pozmejúci návrh 3, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. Pozmejúci návrh 4, za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Pozmejúci návrh 5, za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Pozmejúci návrh 6, za? Proti. Zdržiava sa? Niekto prijatý? Sedmička? Šesť? Overujem si šestku? Chcete si overiť? Kto je za overenie šestky? Radšej si overme tú šestku. Nech sa páči, hlasujte elektronicky o šestke. Oznamujem koniec hlasovania. Je to prijaté. Teraz prechádzame k sedmičke. Za. Proti. Teraz to nie je jasné. Aj o sedmičke budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Vyhlasujem koniec hlasovania. 22 ku 22. Zamietnutá je sedmička. Osmička za. Proti. Zdržiavajú sa prijatá. Hlasujeme kompromisnom pozmeňujúcom návrhu vo dvoch častiach. Je to hlasovanie po častiach. K prvej časti. Kto je za ňu? proti, zdržali sa, prijatá. K druhej časti hlasujeme, kto je za, proti, kto sa zdržal, táto je zamietnutá. A teraz deviatka, ktorá vypadáva, prechádzame k desiatke, kto je za, proti, to sa zdržiava. Musíme si to overiť elektronicky. Nech sa páči, hlasujte teraz. Vyhlasujem koniec hlasovania. Výsledok 26 k 18, to znamená, že desiatka je prijatá. Prechádzame k pozmeniecomu návrhu číslo 18, eh, číslo, prepačte, 11, 11. Je to ústne predložený pozmeniecí návrh. 11 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Overíme si. Aj 11 elektronicky vyhlasujem otvorenie hlasovania. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté, táto jedenáctka. Dvanáctka teraz. Kto je za ňu? Kto je proti dvanáctke? Zdržali sa hlasovania? Zamietnutá? Nie. Overíme si elektronicky dvanáctku. Elektronicky hlasujme, prosím. Vyhlasujem koniec hlasovania 23 ku 21. To znamená, že 12 je prijatá, pretože ruky ste nezdvihli tak, ako ste hlasovali potom elektronicky. Takže táto, táto 12 je prijatá. 13? Nie. 13. Za, proti, kto sa zdržal hlasovania? 13 je zamietnutá. Ale overíme si to pre istotu elektronicky. Nech sa páči, vyhlasujem začiatok hlasovania k 13. Vyhlasujem koniec hlasovania k 13. Výsledok je 16 proti 29 zamietnutá a 14. Kto je za ňu? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom texte. Kto je za? Elektronicky hlasujeme, nie zdvihnutím rúk. Elektronicky hlasujeme, vyhlasujem otvorenie hlasovania. Vyhlasujem záver hlasovania. Výsledok je 45 ku 42. To znamená, že sme prijali tento predbežný návrh k stanovisku k rozpočtu. Gratulujeme pani Keller za odvedenú prácu. Ďakujem vám všetkým. Now we turn back to Iacolino.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 Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom za to, že sa zúčastnili hlasovania. A teraz poprosím o pozornosť. Teraz okamžite budeme pokračovať na práci, ktorá sa týka bodu číslo 5 podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín v rámci vnútropodnikového presunu. Už sme vlastne hovorili o tomto aj predtým. Hovorili sme teda o sezónnych pracovníkoch. A teraz budeme hovoriť o ďalšom aspekte migračného balíka. Máme spravodajcu, Honorevole, Salvatore, Giacolino, nech sa páči. Teda, pokiaľ je o pozmeňujúce návrhy, je ich 251. Tých bolo predložených, takže vyjadrí sa aj komisia, aj polské predsedníctvo. Najprv poprosím pána spravodajcu, pána Čakolína. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o túto tému, samozrejme už sme diskutovali aj s tieňovými predstaviteľmi o tejto téme. Hovorili sme aj s predsedníctvom, aj s komisiou. A prebehla už aj debata v rámci výboru nakoniec. Pán predseda, myslím si, naražal aj na to, a to súvisia aj s 251 pozmeňujúcimi návrhmi, že naozaj e, je tu veľký záujem zo strany poslanky a poslancov nášho výboru o vyjadrenie sa k tejto otázke, pokiaľ ide o vnútropodnikové presuny. V podstate je to súčasť balíka, ktorý je návrhom legislatívy. Hovoríme tu samozrejme o dočasnej migrácii a preto tu nejde o nejakú reguláciu ex post. Ide o to, aby sa mohlo zaručiť, že niektoré osoby budú mať zaručený vstup na územie EÚ, aby mohli vykonávať svoju profesiu. A umožní sa im teda prispieť tým, že budú vytvárať pridanú hodnotu v podnikoch, kde majú byť zamestnaní v rámci EÚ a chceme zdôrazniť, že ide o územia členských štátov EÚ. Takže o tejto téme už hovoríme nejakú tému a mali sme možnosť aj skôr sa už vyjadriť sa a ja som teraz sa vyjadril, aj keď teraz momentálne nemám mnoho času, ale jednoducho sa chcem zamerať na jednu, dve otázku, pokiaľ je o definície. To je, vymedzenie pojmov je nesmierne dôležité, a chceme v tomto smere spolupracovať s komisiou a dosiahnuť konsenzus. E, pán kolega, ktorý vlastne je spravodajcom vo výbore pre zamestnanosť, tak e, ten spolupracoval so mnou v rámci článku 50 a ide vlastne o tému, o ktorú majú záujem oba výbory. Takže pani kolegyňa teda, sa venovala aj zadefinovaniu pojmu manažery. A musíme tu teda stanoviť objektívne kritériá, keď sa budeme venovať e, ľudským zdrojom aj finančným aspektom. Takže v tomto boli preložené dva, predložené dva pozmienice návrhy z jej strany a je tu snaha dosiahnuť kompromis. Okrem toho, ohľadne odborníkov, špecialistov boli podl- taktiež predložené e, návrhy. Ďalej. Ďalší kolegovia poukázali na význam toho, aby sme sa náležite kvalitne pripravili, ak chceme povoliť presuny tohoto typu v rámci Európskej únie. Hovoríme tu hlavne o nadnárodných spoločnostiach, ktoré sú prítomné aj mimo štátov EÚ a takže musia splňať viacero požiadaviek, pokiaľ ide o tieto dočasné presuny pracovníkov do EÚ. Toto bude veľmi dôležitá smernica, pretože bude mať značný dopad na produktívny svet a preto jej musíme venovať náležitú pozornosť. Ide o to, aby sme ten právny predpis pripravili kvalitne. Hovoríme tu aj o absolventoch vysokých škôl a chceme vlastne zabezpečiť, a urobíme to nakoniec budúci týždeň, že sa uskutočnia tieňoví predstavitelia e, zo všetkých oblastí, ktoré s týmto súvisia Ide o to, aby sme aj tie definície zasadili do správneho kontextu a aby boli presné. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis a doterajšie vstupy sú veľmi kvalitné, čiže chceme jasnejšie vyjadriť tie definície, napríklad tá modrá karta a tak ďalej. To myslím, že ešte musíme troška doladiť niektoré veci, ktoré súvisia s definíciami. Ďalej, otázka toho časového obdobia, e, ktoré sa povolí danej osobe, aby tu pracovala v EÚ. Čiže ide o to, koľko bola daná osoba zamestnaná v danom podniku, prvne, že došlo k tomu presudu. Hej? Tam povedzme musí byť obdobie jedného roka. A aby sa zabezpečila kontinuita, tak aj na to bude poukazovať smernica. O tom určite ešte budeme s tieňovými predstaviteľmi na budúci týždeň diskutovať, a aj v budúcnosti teda. Napríklad, či môžu títo pracovníci priniesť so sebou aj svoje rodiny. Pán Mulder napríklad e, sa vyjadril k tomuto a sú to cenné podnety z jeho strany, hoci celkovo si myslíme, že tých 60 dní je pravdepodobne vhodné časové obdobie na to, aby sa takéto otázky mohli zvážiť. Či daná osoba má nárok e, vlastne priniesť so sebou do EU aj svoju rodinu budeme hľadať e, rozumné a racionálne riešenie, akýsi racionálny vzorec pre takéto prípady a budeme sa snažiť jednať koherentne. Ďalej, pokiaľ ide o otázku odmeňovania, samozrejme, jasne môžeme povedať, že Európska únia má príslušné e, ustanovenia, ktoré sa týkajú regulácie v rámci EÚ, alebo keď o krajín z tretej, teda o príslušníkov, štátnych príslušníkov z tretich krajín, treba z Afriky. Povedzme, že tam v Afrike majú iné podmienky odmeňovania. Ak niekto príde zo Severnej Afriky do Grécka alebo Talianska napríklad, tak môže zarábať iné peniaze oproti tomu, ako zarábala tá osoba doma. Samozrejme ide o to, aby to všetko bolo v súlade s príslušným vnútroštátnym e, právnym systémom. Okrem toho musíme dbať na to, aby sa vlastne schválili len také ustanovenia, ktoré budú užitočné, aby tam nevznikali ďalšie prekážky pre takéto osoby, pretože chceme zabezpečiť kontinuitu zamestnania aby teda títo pracovníci mohli pokračovať v práci v členskom štáte EÚ, ak teda bude požiadavka zo strany podniku. A myslím, že sa musíme na celú túto vec pozerať na, z hľadiska dočasnej práce, pretože v tomto prípade je to relevantné. Ale nechceme zachádzať príliš ďaleko, nechceme povedzme vylúčovať z rámca pôsobnosti tejto smernice niektoré odvetvia. Musíme sa zamyslieť aj nad úlohou odborov a určite počas letných prázdnin sme nemali možnosť veľmi kontaktovať ich, ale urobíme tak. Dôležité je aj to, aby sme uznali, že chceme zaviesť smernicu ktorá sa má implementovať jednoducho, ktorá pomôže aj mladým migrantom, aby mali príležitosť hodnotne prispieť ku práci e, svojho podniku a nakoniec, aby mohli urobiť aj významný krok v rámci svojej vlastnej pracovnej kariéry. Že teda budú pracovať e, v Európskej únii, ak nejaký podnik nadnárodný sa rozhodne ich do EÚ vyslať. A samozrejme všetko musí prebehnúť v rámci existujúceho právneho rámca. Nechceme vytvárať ďalšie prekážky a bariéry, ale samozrejme musíme dbať o dodržiavanie e, príslušných ustanovaní komunitárneho práva. Takže je to ďalší príspevok do diskusie, preto sa vlastne stretávame aj s tieňovými predstaviteľmi aby sme sa mohli potom posunúť aj tým ďalším etapám diskusí na túto tému, na tému tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Žakolino. Obávam sa, že už troška meškáme časovo a ešte máme na starosti stretnutie koordinátorov. Malo začať o 12.00 troška asi ho posunieme. Chcem len oznámiť, že by sme sa mali naozaj vynasnažiť, aby sme časové hľadisko dodržali, pretože aj popoludní ešte nás čaká zasadnutie. Takže teraz si vypočujeme názor komisie a rady. Pani Diane Schmidt za komisiu sa nám vyjadrí. Nech sa páči. Ďakujem pekne, budem veľmi stručná, pretože nám nezostáva mnoho času Takže nebudem prechádzať jednotlivými bodmi, podobne ako v súvislosti s témou sezónnych pracovníkov. Ale myslím, že pán Jakolino povedal e, aj pani Kancáre, skutočne e, dobre sa s nimi spolupracuje a pokiaľ ide o počet e, pozmeňovacích návrhov, poukazuje to na záujem poslancov Európskeho parlamentu o túto tému. Áno, Spomínali sa témy ako definície. To je dôležitá vec. E, nebudem teraz zachádzať do detajlov, ale budem vám k dispozícii aj po e, prediskutovaní tejto témy tu v rámci rozpravy. Ak si želáte, aj bilaterálne sa môžem stretnúť s predstaviteľmi a prediskutovať tieto veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má predstaviteľka polského predsedníctva pani Agneška Skiba. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podobne ako komisia, aj my by sme chceli poďakovať vám a hlavne pánovi Ďakolinovi za jeho spoluprácu a myslím, že aj táto téma e, bude 13. 13. 14. septembra ďalej ešte prejednávaná, podobne ako aj sezónni pracovníci. Ďakujem. Pani Liza Konsári e, prehovorí v mene výboru pre zamestnanie. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo, pán predseda. Budem hovoriť stručne. Výbor pre zamestnanosť dostal 167 pozmeňujúcich návrhov a spomínali sa mnohé zaujímavé otázky. Napríklad niektoré poukazujú na to, že budeme potrebovať alebo vyžadovať, aby členské štáty dali prednosť svojim vlastným štátnym príslušníkom pri poskytovaní pracovných príležitostí oproti štátnym príslušníkom z iných krajín. Ale toto je jediná vec, kde sa asi nezhodneme zatiaľ. A pokiaľ ide o tieto presuny, ide o to, ako teraz sa bude pristupovať k týmto osobám, ako sa s nimi bude zaobchádzať v rámci EÚ. Takže je tu aj o definíciu pojmu expert, ale aj definíciu stážistov. Myslím, že nájdeme riešenie aj v týchto otázkach, kde ešte zatiaľ dohoda nie je. E, nakoniec je tu ešte ďalšia vec, e, ktorú pokladáme za veľmi dôležitú a je to v článku 14 a to sa týka práva. V tomto ohľade myslím, že bude dôležité zagarantovať, aby zaobchádzanie bolo rovnaké pokiaľ ide o zárobok, sociálne, sociálne zabezpečenie, pracovné podmienky a tak ďalej. Napríklad v prípade e, presunov dôchodkov, to sa spomínalo aj v predchádzajúcich materiáloch, myslím, že tam sa dosiahlo zasiahla dohoda. A pokiaľ ide o mm, jednotné povolenie Myslím, že to ešte ostane na plenárne zasadnutie. Tam sa bude o tom hovoriť. Takže ďalšia téma. Vyslaní pracovníci proste si zaslúžia samostatný prístup riešenia týchto otázok a ak rozhodneme pre to, že sa tu stanoví rovnaký prístup a rovnaké zaobchádzanie pre vyslaných pracovníkov, tak vlastne zavedieme čo si ako paralelnú možnosť zamestnávania. Čiže naozaj musíme tieto otázky oddeliť a musíme pristupovať k tomu opatrenia. Súhlasím aj s pánom Ďakolínom, že treba vyňať aj e, pracovníkov v stavebníctve, pretože Ehm, v opačnom prípade by to mohlo viesť e, k určitým komplikáciám. Ja budem čakať ešte aj na reakciu komisie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Hlásili sa niektorí e, poslanci. Slovo má pán Pilker, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem pánovi Jakolinomu. Sa mu podarilo veľmi precízne a pragmaticky zhmotniť tieto úvahy, pokiaľ ide o zlepšenie týchto e, návrhov. A sústredí sa skutočne veľmi vecne na celú problematiku. Ja mám tri pripomienky. Prvá sa týka toho, že ktorý členský štát by mal túto žiadosť spracovať. Častokrát nie je veľmi jasné, ak máme koncerny vo viacerých členských štátoch, kde sú činné, kde je teda to hlavné sídlo, kde by malo byť. Tu znovu potrebujeme určitý, mm, určitú flexibilitu a tam, kde to nie je celkom jasné, kde sa to nedá presne stanoviť, tak tam by sme mali e, zobrať do úvahy, že mm, žiadateľ môže si vybrať a druhá vec, tá sa týka bodu, kde by sme sa mali snažiť odstrániť určité byrokratické prekážky. Týka sa to článku 10 odsek 7. Ide tu návrh, kom, návrh komisie, kde musí byť predložený dôkaz od podniku, zo strany podniku. Myslím, že je to oveľa ľahšie, aby úrad potvr- vydal určité potvrdenie, že neboli zatiaľ žiadne e, porušenia zákona. Potom nemusí jednoducho ten podnik celú túto papierovačku vybavovať. A týmto sa to celé zjednoduší, tento celý proces a zároveň aj zrýchli. A tretia, pripom- tretia pripomienka z mojej strany, tá sa týka toho obmedzenia vo vzťahu k vysielaniu zamestnancov. Je to v záujme podniku expandovať a takisto je v záujme nás všetkých, aby sme vytvorili nové pracovné príležitosti a preto by sme aj v tomto ohľade mali takéto vysielanie zamestnancov umožniť aj na miesta potenciálnych partnerov, obchodných partnerov. A preto by bolo dobre túto možnosť zakomponovať, aby mohli byť zamestnanci vysielaní do tých štátov alebo do tých podnikov, kde je možnosť e, zvýšiť množstvo pracovných príležitostí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto mm, vítam stanovisko spravodajcu nájsť čo možno najširší koncenzus. Je to veľmi dôležité aj v kontexte azylu. čiže čím viac kompromisov nájdeme, tým to bude lepšie pre nás všetkých. Pokiaľ ide o mňa, ak sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy, mm, Niektoré definície by mohli byť zlepšené. Pozmeňujúce návrhy už naznačujú možnosti, akým by sa to dalo. Nie je tu žiadny dôvod na to, aby sme ehm, zaškolovacích pracovníkov vynechali, pretože to je takisto príležitosť pre nich, aby sa v týchto podnikoch naučili čo to nové a týmto by sme vlastne mohli zlepšiť situáciu. Takže je to v prospech aj nás všetkých, aj v prospech tých, ktorí prídu zo zahraničia. Takisto podporujem obdobie troch rokov. Dalo, malo by sa to potom dať predlžiť, ale myslím si, že to obmedzenie na 3 roky je dôležité, pretože to sa týka hlavne vnútropodnikových transferov. Pokiaľ ide o rodinných príslušníkov, s tými by malo byť zaobchádzané rovnako ako s osobou, ktorá je takto zamestnaná. Mali by jednoducho mať právo na to, aby aj rodinní príslušníci našli si prácu, pokiaľ ide o teda o môj názor. A pokiaľ ide o ďalšiu kontroverznosť, kontroverzný bod, ktorý tu vidím ja, ten sa týka toho, ako dlho takáto osoba má dlho pracovať pre takýto podnik. Má to byť 7 mesiacov, 12 mesiacov, dá sa to vyargumentovať viacerými spôsobmi. Budeme musieť nájsť určitý finálny konsenzus. Myslím, že 9 mesiacov by bola tá zlatá stredná cesta. Argumenty sú aj pre 6 mesiacov, aj pre 12 mesiacov. Ja si myslím, že by to malo byť logické a takýto zamestnanec by mal byť prepojený s tým podnikom, do ktorého pôjde, kde bude pracovať, pretože inak by sa mohlo vyberať aj voľným spôsobom. A ešte posledná vec, ak už takéto povolenie sa vydá zo strany jednej krajiny pre takýto podnik, ak podnik bude mať filiálky aj v ostatných štátoch, tak by to jednoducho malo byť platné aj pre ostatné krajiny, v ktorých má pobočky, pretože sme predsa len Európska únia a máme spoločnú legislatívu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Enst. A to je dosť ťažká problematika, všetko sa tu točí o hľadne terminológie, je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré, z ktorých každý sa snaží čo najprecíznejšie vyjadriť túto problematiku. Napriek tomu sú tu problémy. Ten termín trainy alebo odborný, fach trainy, to znamená odborný stážista, čiže ide tu o tých stážistov. Máme tu viaceré návrhy, máme tu aj návrh ohľadne smernice, keby takýto stážista mal predložiť diplomy, vysvedčenia, ktoré by dosvedčovali, že má ukončené odborné štúdium, respektíve vysokoškolské štúdium minimálne do, po dobe troch, rokoch, tro, troch rokov a je to ešte vôbec stážista? Ja si myslím, že to je už úplne niečo iné. Potom tu ešte niektorí navrhovali, aby nepracovali ako normálni zamestnanci. A to sa mi zdá byť aj trochu logické, že to môže byť už aj absolvent strednej školy Myslím, že to je jedno cez druhé, musíme si to dobre premyslieť. Nechcem tu hovoriť o zneužívaní, ale musíme si jasne stanoviť, že koho si pod tým termínom stážista predstavujeme. A keď to nebude jasné, tak by sme sa toho jednoducho mali vzať. A to hovorím celkom úprimne. Táto diskusia je dosť otvorená, takže sa môžeme takto vyjadriť. Hovoríme tu o odborných pracovných silách. Mohli by sme aj tieto termíny používať. Odborná pracovná sila je pre mňa niekto, kto má ukončené odborné štúdium, aspoň u nás by to tak bolo. A potom ešte čo si máme predstaviť v širšom zmysle tohto termínu, tak to je pre mňa už ťažké interpretovať tento termín v širšom kontexte. A potom ešte príslušníci tretích krajín, ktorí už majú e, miesto pobytu v krajine Európskej únie. To je znovu komplikovaná záležitosť, prečo by sme mali znovu niečo objavovať, čo už funguje. Pokiaľ ide o ten časový limit, ja podporujem 6 mesiacov, ale ak sú tu iné názory, mohli by sme, môžeme sa na tom zhodnúť, nemusíme to nejako predlžovať. Má, pokiaľ ide o odmeny, finančné odmeny a platy, tam musíme takisto byť čo možno najjednoznačnejší. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Bronx. Chcete prispieť do diskusie a potom dáme slovo pánovi Jakolínimu. Nefungoval mikrofón. Čo sa týka druhého spravodajcu, členské štáty musia sa zamerať na medzifiremné transfery a treba dbať na to, aby to bolo naozaj len vtedy, keď miestni, lokálni zamestnanci naozaj nemôžu alebo nechcú zaplniť toto miesto iba vtedy. Pretože inak príde k tej najhoršej forme právnej migrácie, kedy zo strany migranta nie je ani až taká vôľa pracovať v inej krajine, ale korporácia alebo firma ho môže presunúť. Je to sofistikovanejšia a ľudskejšia verzia pašovania ľudí a iba odráža chamtivosť korporácií, korporácia firiem. Ďakujeme vám. A pán Čakolino, teraz reflexie z jeho strany. Ďakujeme vám za slovo za spravodajcov. Musím povedať, že som si všetko vypočul. Veľmi si vážim ich návrhy do ďalšej diskusie, ich námety a myšlienky. Nepochybne je to spletitá a citlivá záležitosť. A naozaj sa musíme sústrediť na to, aby sme dosiahli vyvážený prístup, čo sa týka zjednodušeného postupu. Naozaj by sme chceli, aby so sezónnymi zamestnancami alebo so, prepačte, so zamestnancami, ktorí sú presunutí v rámci vnútropodnikového presunu, prišli aj ich rodiny, aby toto bolo rešpektované. A sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré tu boli zmienené a ktoré sa pokúsime dostať do balansu. Hovoríme tu o štruktúre, ktorá umožní lepšiu produktivitu a vytvorenie bohatstva, ktoré by inak nevzniklo. Tak to sa to snažíme vidieť a treba sa opatrne postaviť k tomu, ako sa to dá v realite dosiahnuť, čo sa týka lehôd, čo sa týka definícií termínov. Ako povedali už aj kolegovia, treba sa stretnúť v blízkej budúcnosti, kde sa tieto veci vyjasnia a to je úplne zásadná vec. Pracovali sme spolu tvrdo a myslím, že do budúcnosti tomu tak tiež bude. Všetky konš- v záležitosti, ktoré sa týkajú stavebníctva, by sme tiež mali sa nimi zaoberať a prijať optimálne riešenie. Ďakujem kolegom, ktorí vyjadrili aj extrémne, silné názory a ďakujem aj v mene stážistov za to, že aj na nich sa bude vzťahovať e, táto smernica o vnútropodnikových presunoch. S tieňovými spravodajcami sa, sa o tom porozprávame, ako by sa to dalo zakorporovať. Teším sa na kompromisné riešenia, tak aby sme mohli zaradiť do textu väčšinu vašich návrhov. Čo sa týka pozmeniacich návrhov, preložíme ich a budeme sa snažiť, aby tie, ktoré vylepšujú obsah tejto správy, boli zahrnuté a za, zahrnieme aj názory skupín. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Myslím, že sme sa dnes venovali všetkým bodom, ktoré sme chceli dnes do poludnia prebrať. Takisto tieňoví správodajcovia ktorí mienia mať svoje zasadnutie, doriešia potom ostatné podrobnosti, ktoré sme tu nestihli doriešiť. Myslím si, že by sme sa teraz mohli vzdialiť, zostanú len koordinátori, ktorí budú mať svoju schôdzu a všetci poslanci výboru Libes Pozývam vás opäť o tretej dnes popoludne, aby ste prišli na zasadnutie výboru. Ďakujem vám.